je voudrais vous indiquer que la conciliation Chcem vám povedať, že zmierovanie medzi delegáciou nášho výboru a predsedníctvom parlamentu sa dopracovalo k dohode, pokiaľ ide o návrh rozpočtu Európskeho parlamentu na budúci rok. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Depre, ktorý bol veľmi presvedčivý, uplatil taký veľmi pedagogický prístup a vďaka tomu sa nám podarilo dopracovať k dohode, vychádzajúc z mandátu, ktorý sme vo výbore dostali. Teda zohľadniť mimoriadne investície, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia fyzickú bezpečnosť v parlamente a počítačovú bezpečnosť v parlamente. Toto je v sume 15 miliónov eur. A ostatné výdavky rozpočtu v porovnaní s rokom 2015 by mali mať progresiu maximálne 1,6 To sú dva ciele, ktoré sme mali a oba sa podalo dodržať hoci v niektorých oblastiach nebola dosiahnutá jednomyselnosť v prípade niektorých okruhov. To hlasovanie bolo takmer jednomyselné, veľmi sa teším. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh, pozmenenie vedročného finančného rámca, 21 miliárd totiž bolo na záväzkoch presunutých pretože sa to nevyužilo v roku 2014 z dôvodov problémov s uplatňovaním programov. Ďakujem pekne pani Toma a pánovi Obrichtovi, spravodajcom. Toho druhého nahradil pán Fernández. Naozaj na 150 je vyťažený počas tohto rozpočtového obdobia. Takže toľko na úvod text. Zápisnice z 1. apríla predpokladám, schvalujete? Nie, nie, nie. Budeme to schvalovať až na budúcu schôdzu. A teraz by som dal slovo pánovi Donánovi, aby nás poinformoval o rybolove. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ide o stanovisko pre výbor PEŠ, ktorý je v tejto oblasti gestorský. Ako viete, že Rada komisii dala vyjednávací mandát na rokovania s Madagaskarom, pokiaľ ide o obnovenie protokolu partnerskej dohody v oblasti rybolovu s touto krajinou. A toto e, sú rokovanie pre prvý roku 2014. Protokol je k dispozícii a parlament s ním teraz musí súhlasiť, udeliť svoj súhlas. Ide o možnosť loviť pre naše lode v madagaskarských vodách a ide tiež o posilnenie spolupráce medzi nami a Madagaskarom. Je to teda vytvorenie rámca partnerstva, pokiaľ ide o udržateľnú rybolovnú politiku a zachovanie vodných zdrojov krajiny Madagaskar. Pokiaľ ide o rozpočtové dopady, to je 6,6 602 milióna e, eur. Je to na 2015-2014. A nie sú tu nejaké osobitné problémy, čiže ja by som bol rád, keby sme e, my za náš výbor dali výboru PEŠ pozitívne stanovisko v tejto téme. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Kto by chcel vystúpiť? Pán, Tarant, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj stručne podporujeme my zelení pozitívne odporúčanie nášho spravodajcu, ale radi by sme navrhli doplnenie jednej veci. Vyzývame komisiu, aby predkladala parlamentu a rade správy o implementácii viacročného programu na rozvoj rybného sektora v Madagaskare a aby na konci obdobia, ktoré pokrýva protokol, prišla s, so správou, s vyhodnocovacou správou. Toto by sme tam doplnili. Áno, áno, je to dokonca potrebné, by som povedal, hovorí pán spravodajca, takže áno, súhlasím. Predseda žiaľ bez mikrofónu. Pardonnez-moi. Prepačte, ospravedlňujem sa. bon. me, me précise que euh, pour de tels accords. Dobre. V prípade takéto dohody nie je možné povedať nič e, viac, iba že sme za alebo proti, takže žiadne pozmenenie možné nie je. Čiže možno by sme do úvodných ustanovení, že by sme boli radi, keby nám komisia nás prišla poinformovať o vykonávaní toho protokolu ale teda žiadne pozmeňovacie návrhy, hovorí sekretariát. Takže nemá zmysel hovoriť o opakovení nejakých návrhov. Áno, môžu byť, ale nebudú sa môcť zohľadniť. Takže to nemá veľmi zmysel. Je to čisto stratený čas. Dobre, takže každému je to teraz jasné. Dobre, teším sa, gratulujem. A teraz by som dal slovo pánovi Fernandesovi a znova je to téma rybolovu. Nech sa páči, pán Fernández. Eh, prezident. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Tento protokol z 28. augusta máme súhlas rady a odtedy prebiehajú s kaperskými ostrovami rokovania o obnovení protokolu Ide tu teda o protokol, pomocou ktorého sa pokúsime na základe vedeckých údajov a na základe Atlantického výboru pre tuniaky posúdiť aj eh, hospodárske dopady 550 tisíc eur, 275 tisíc eur, toto je príspevok. V dvoch obdobiach, je to, že na dve obdobia a týmto podporíme aj rybolovnú politiku na Kapverdoch. Čiže 275 v prvých rokoch a 250 tisíc v následujúcich rokoch. A na tomto základe sa nám podarí dosiahnuť ciele medzinárodnej rybolovnej politiky. A chcel by som ešte navrhnúť, že tento text by teda mal dostať náš súhlas tak, aby tento protokol mohol byť uplatňovaný. Ďakujem. Ďakujem a pekne, pán spravodajca. Otvoril by som rozpravu, keby niekto chcel vystúpiť. Pán Tarant? Prepačte, že porušujem rokovací poriadok systematicky a snažím sa pozmaňovať správy, ale skupina zelených, hlavne teda poslanci, pôsobiaci vo výbore pre rybolov, má problém s lovom žralokov a teda s jeho zradením do protokolu. Takže zase asi podľa pravidel nie je možné predkladať pozmeňovacej návrhy ale my sa musíme vyjadriť proti takémuto zapracovaniu do textu. Tuto uzavriem, pretože pred 15 rokmi som eh, pôsobil v oblasti Mindero. Eh, tam sme lovili ryby eh, v kapr- vo vodách Kaperských ostrovov. Bolo to naozaj veľká zábava, veľmi sa mi to páčilo, ale prosím, nedajte to do zapisnice. Pán Torvalds, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo výbere pre rybolov sa o žralokoch diskutovalo naozaj veľmi dlho. Ja dúfam, že kolega Tarant pochopí, že toto nie je správne miesto, kde to preberať. Spravodajcovi môžeme jedine zagratulovať vzhľadom na víťazstvo FC Porto včera proti Bayernu München, takže blahoželáme k futbalovému víťazstvu. Dans le genre, le Barça a battu le PSG hier. A zase Barcelona porazila Paris Saint-Germain včera, len aby sme boli kompletní. Ale bude ešte aj odveta v Paríži. Très Ďakujem pekne. Takže vidíte, že v prípade takéhoto druhu dohôd Pozmaňovacie návrhy nie sú na mieste, dá sa hlasovať za, proti, to je všetko. Takže žiadne nuancy už do textu vnášať nemôžeme. Dobre. Tuším, by som teraz, kým príde pani Georgieva, mohol povedať e, niečo o platbách a o správe, ktorá je v mojich rukách, pokiaľ ide o vylepšenia, možné vylepšenia fungovania Európskej únie v rámci Lisabonskej zmluvy. Je to teda návrh stanoviska, ktorého autorom som ja. konštatáciou, že Lisabonská zmluva svojim obsahom sa uplatňuje len čiastočne z rozpočtového hľadiska, vzhľadom na to, že chýbajú Európskej únii vlastné zdroje. Čiže ja by som chcel vyzvať radu, aby sa využívala 48.7 zmluvy a 312.2 ustanovení, pokiaľ ide o pravidlo jednomyselnosti pri príjmaní ďalšieho vizačného finančného rámca. Rada, legislatívne funkcie v tejto súvislosti nevykonáva. Je to podľa článku 5, odsek 5, 15 článku, um, článku 5, čiže pokiaľ ide o príjmať vodočný finančný rámec na 2014-2020. Tam rada vstúpila do obstahu finančných programov, teda programov financovaných e, z rozpočtu EÚ, čím e, e, vlastne išla v rozpore s našimi roz- právomocami zákonodárcu. Čiže my vychádzame z národných um, zdrojov, z národných príspevkov a nie z vlastných zdrojov EÚ, ako to predpokladajú európske zmluvy, počnúť s tou rímskou že chceme, aby rada ako písmom, tak aj duchom dodržiavala zmluvy, ktoré Európska únia má. Tiež e, došlo, pokiaľ ide o záväzky, tak e, tam došlo k značnému omeškaniu, nedostatok finančných prostriedkov, čiže znova porušenie 310 a 323 zmluvy o fungovaní EÚ. A ešte si spomínate, že sme sa snažili dospieť k nejakému zmierovaciemu riešeniu v čase. V danom čase robili sme trialog a snažili sme sa nejakým spôsobom vyriešiť problém nevyplatených e, faktúr a o tom budeme hovoriť o chvíľu s pani Georgieva. Využívanie európskeho rozpočtu ako záruky na pôžičky na finančných trhoch využívaním nástrojov, ako napríklad mechanizmus finančnej podpory pre e, platobné bilancie, potom eh, mechanizmus finančnej stability a nástroje zahraničnej politiky, ako napríklad záruka pre externý mandát EIB alebo makrofinančná pomoc. Tým sa vlastne EÚ dostáva de facto situácie zadlženia, čo je v rozpore s princípom vyrovnaného rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou zmluv. A na rozdiel od bežných prak, bežnej praxe zmluva predpokladá možnosť prijať vedočný finančný rámec na obdobie 5 rokov a nie 7, ako sa to deje. A pokiaľ ide o príjmanie ďalších vedočných finančných rámcov, je dôležité, aby sa toto zosúladilo s budúcim e, parlamentným mandátom. Toľko teda na úvod z mojej strany musíme byť naozaj veľmi presvedčiví, pretože predseda komisie jasne sa vyjadril, že počas piatich rokov svojho mandátu nezamýšľa navrhnúť nejaké zmeny zmluv. Čiže je potrebné, aby sme využili čo najlepšie potenciál, ktorý máme vychádzajúc z Lisabonskej zmluvy. A otváram diskusiu. Pán Delano, nech sa páči. Pán predseda. Áno, jasné, že s vami súhlasím, pokiaľ ide o tie národné príspevky a pokiaľ ide o potrebu mať vlastné zdroje. Na tom naozaj musíme trvať na tejto otázke a vy ste to správne takto načrtli. Ale kladiem si otázku, nie som nejaký špecialista na Lisabonskú zmluvu, ale kladiem si otázku, pokiaľ ide o kapacitu Európy primáť pôžičky, sú tým spojené určité problémy. Vidíme, že sú tu problémy, pokiaľ ide o budovy na fungovanie EÚ a pokiaľ ide o financovanie Junckerovho plánu, čo je teda veľmi zaujímavá vec. Takže bol by som rád, keby sa toto otázkou mohli zaoberať, ale teda nie som odborník, takže nemám žiadne formálne stanovisko. Bolo by fajn, keby sme nad tým pouvažovali, sa tým zaoberali. Ďakujem. Teraz pán Oli. <clears throat> Thank you, Mr. Chair. Also... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za tie komentáre, ktoré ste predniesli. Takže pokiaľ ten dokument, ktorý sme dostali k dispozícii, pokiaľ ide o jednotlivé prvky týkajúce sa platobného plánu, plánu platieb. Tu ide o to, ako vlastne priviesť e, rozpočet EÚ opäť do udržateľnej situácie. Samozrejme, dôležité pochopiť tú situáciu, ako to celé vzniklo a to samozrejme ovplyvňuje ten návrh, to riešenie, pokiaľ ide o plán platieb. A tu ide aj o to, ako prijať opatrenia, aby sa predchádzalo podobným situáciám v budúcnosti. Sú tu viaceré faktory, ktoré sa spomínali v tej súvislosti, keď to bolo asi najhoršie v období 2013-2014. A očividne to nie je v takom istom rozsahu, teda nedotýka sa tak isto rozpočtu. Ide o to, ako vlastne v roku 2015-2016 riešiť tú situáciu, ktorá sa týka s tým omeškaním. To znamená, že tento plán platieb nám umožní vyvodiť určité závery z tejto situácie do budúcnosti. Jedna z vecí sa týka vlastne toho opakujúceho sa cyklu v rámci implementácie kohezných politík. A tu ide o jednotlivé prvky. A samozrejme dôležité je zabezpečiť rýchlu implementáciu programu v ranej fáze programovacie obdobia. Myslím si, že sa môžeme zamyslieť nad touto príležitou ešte raz, totiž to ide o to, že by sa o tom mal diskutovať na primeranom fóre. Čo tým konkrétne myslím, tu ide o prípadnú zmenu, pokiaľ ide o prístup k jadročnému finančnému rámcu. V tom aktuálnom systéme, pokiaľ ide jadročný finančný rámec, navrhuje sa raz za 7 rokov, to je vlastne tá samotná definícia, bolo by možné sa zamyslieť nad tým, že by sa zaviedol trošku iný systém, totižto vyzeralo by to tak, že vedočný finančný rámec, teda ten nový, by vlastne mal rovnaké dlhodobie, ale musíme si uvedomiť, že ako sa vlastne prekrývajú tie väzačné finančné rámce. Toto prekrývanie by zabezpečilo, že by sa zmierilo, zmiernili tie prirodzene nastávajúce problémy alebo napätia. No a potom sú tu ešte viaceré prvky, ktoré sú také znepokojúce v rámci dokumentu. Nechcem teraz o tom nieko hovoriť detailne, ale ide o takú vec, že ako implementovať prírodným spôsobom takéto opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa predišlo tým najväčším problémom, ktoré sme zažili aj my ako rozpočtový výbor na konci roku 2014 a myslím si, že je dôležité, aby sa takéto problémy neopakovali do budúcnosti. Merci, monsieur Ali. Je salue l'arrivée de madame la Ďakujem pekne a zdravím teraz pani e, podpredsedničku Georgievu. E, Volám ju medzi nás na tribúnu a za ten čas má slovo pán Tang. Ďakujem pekne. Aj pán predseda, iba stručná reakcia. Of course, your opinion is, uh, is still short, but Samozrejme, vaše stanovisko je veľmi dôležité, lebo obsahuje mnohé prvky, ktoré sa týkajú aj takých myšlenok, ako napríklad eh, skrátiť väzočí finančný rámec, aby sa to prekrývalo s funkčným obdobím Európskeho parlamentu. Myslím si, že to by znamenalo značný krok vpred. Potom ide aj o vlastne prelomenie toho pravidla jednohlasnosti v rámci odsúhlasovania. Myslím si, že to tiež zásadné. Avšak, ako parlament my musíme vypracovať také stanovisko, ktoré zabezpečí to, aby sme vlastne mali silné stanovisko, s ktorým môžu ale pracovať ostatné strany. Totiž to ide o to, ako napríklad zdieľať analýzu problémov a ide o to, že vlastne ako riešiť problém musíme najprv analyzovať a to je dôležité, aby sa s tým dalo pracovať aj v iných inštitúciách. Pokiaľ ide o túto otázku tých omeškaných platieb, to je, myslím si, je veľmi dobrý príklad, ktorý sa ktorý si uvedomil parlament, že je to veľmi veľká vec, ale našťastie to uvedomila aj rada a preto je dôležité dosiahnuť nejaký prelom. Zároveň ja chápem e, to želanie po vlastných zdrojoch, ale distová to otázka, ako dosiahnuť konsenzus, potom je to Montyho skupina, tam je taký širší prístup, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Myslím si, že to je dobrý prístup, lebo jedne takto sa dá dosiahnuť koncenzus a vykonať tú analýzu problémov. No a na záver dovolte ešte jednu vec. Myslím si, že ešte stále sú tu určité možnosti a príležitosti. O tom sa hovorilo na rozpočtovom semináre. Myslím si, že to sú veci, ktoré by sme mali doplniť do tohoto stanoviska. Napríklad by sme mohli mať aj niečo ako Montiu skupinu pre viacročný finančný rámec. To je jeden z návrhov, ktorý vyplynul z rozpočtového semináru. Takže aj to by možno stalo za úvahu. A skutočne musíme diskutovať o aktuálnej situácii. Totižto ide o to, kde vlastne nájsť prostriedky v kapitole 1a v súvislosti s FC. Takže keď chceme nájsť nejaké prostriedky, stále ide o 1A a samozrejme nie je to veľmi jednoduché, preto je dôležité viesť diskusiu práve na tomto výbore, lebo myslím si, že je to skutočne relevantná dilema, ktorá sa bude stále opakovať. Ďakujem a posledný rečník, pán Finlandes. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že ste predložili takýto návrh Skutočne, myslím si, že je to dobrá práca. Chcem sa poďakovať za všetky návrhy, ktoré obsahuje. Mojho hľadiska je dôležité posúdiť demokratickú legitimitu a to znamená, že je tu nová komisia, nový parlament a je dôležité, aby mohli možnosť sa, mali možnosť sa zapájať do jednotlivých procesov. Preto je dôležité, aby sa garantovala potrebná miera pružnosti a toto sa musí týkať aj vedačného finančného rámca, pokiaľ ide o táto pružnosť. Samozrejme, otázka jednohlasnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu a práve preto sa vám chcem podiakovať za túto správu, lebo si myslím, že je na mieste, aby konali aj členské štáty, totiž eh, pokiaľ ide o vedačný finančný rámec, jeden členský štát môže zablokovať takýto dôležitý proces a preto si musíme položiť otázku, či skutočne tá jednohlasnosť je nevyhnutná, lebo môže to viesť eh, k tak povedať vydieraniu v rámci schvalovania vedročného finančného rámca a tento rámec je taký dôležitý pre Úniu, pre život občanov, hospodársky rast, že vlastne je to asi neakceptovateľné. Ďakujem pekne. Takže ukončíme výmenu názorov Pán Delano, pokiaľ ide o pôžičky, tak je pravda, že keď sa zoberie bilancia Európskej únie, tak je tam asi 45 miliard pôžičiek, ktoré v princípe sú určené eh, do garančných fondov. Pokiaľ ide o garancie EÚ, eh, v rámci podpory bilancie platieb a podpory jednotlivých členských štátov EÚ alebo mimo EÚ. A bolo by dobre e, vyriešiť situáciu o nehnuteľnostiach, tak ako vy, mám situáciu, zo súdno, mám skúsenosť zo súdneho dvoru, tam nám vysvetlí, že keďže si nemôžeme požičiavať, Luxembursko bolo veľmi aktívne, pokúšalo sa opätovne vrátiť e, na prvé priečky EÚ, ale keďže tu e, neboli dostatočne vyriešené otázky dlhov voči EÚ, čo neviedlo k dobrému, tak povedať, imidžu. Čiže je dôležité, aby členské štáty mali, tak povedať, nejaké úprimné čestné fondy, aby bola situácia transparentná a viditeľná, ale k tomu sa ešte vrátime. Pán Dali, e, plátovný plán, o tom budeme hovoriť o chvíľočku, pretože pani Gardieva je tu s nami naozaj sa vynasnažíme, aby sme sa dopracovali k lepšiemu riadeniu. A včera sme tiež hovorili o potrebnom zjednodušovaní, pretože je jasné, že pokiaľ pri každom MMF revidujeme všetky programy, tak nad tým strácame veľa času a hrozí, že sa stane, že počas jedného roka alebo dvoch dojde k spomaleniu investícií a potom naopak e, prílišnému zavaleniu investíciami. Toto nie je racionálny prístup, takže aby tie operácie mohli ísť hladko, aby sme sa vyhli takýmto šokom a týchto, týmto cyklom, ktoré škodia e, rastu a zamestnanosti, musíme toto naozaj celý systém zjednodušiť. No a pán Tank, pokiaľ ide o to, že komisia e, hľadá e, kredity, tak treba povedať, že ich bude hľadať v skôr nadnárodných operáciách Nehovoríme tu o redistribúciu v jednotlivých členských štátoch. Vidíme to aj pri FC. Tam sme sa snažili hľadať e, zdroje na garančné fondy e, v oblasti nadnárodných sfér, čiže pravdepodobne by sme sa mali z tejto situácie dostať. No pokiaľ ide o seminár, k tomu sa vrátime v budúci týždeň, budeme mať na túto tému debriefing. No a ešte na záver pán Fernández, ďakujem, že ste ocenili moju prácu. Chcel by som povedať, že pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu stanoviska možno podávať do 22. apríla a budeme eh, hlasovať 6. alebo 7. alebo do, dokonca možno 26. maja. To vám ešte potvrdím. No a ešte v tejto chvíli chcem poďakovať pani podpredsedničke za to, že dnes ráno prišla medzi nám, aby nám porozprávala o veľmi e, dôležitom záväzku, ktorý bol podmienkou dohody o zmierovaní návrhu, e, v rámci návrhu rozpočtu na roky 2014 2015 a o plnom rozpočte 2014 e, je dôležité, že chceme naozaj riešiť otázku nesplatený faktor. Čiže pani komisárka, ďakujem ešte raz za to, že ste medzi nás dnes ráno prišli, budem, že máme možnosť takto aktívne spolupracovať. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Na úvod by som začala istou úvahou o hlasovaní včera, pokiaľ je opravný rozpočet číslo 1 a chcem sa opätovne poďakovať spravodajkyni pani Toma a pánovi Fernandešovi, ako aj vám, pán predseda, za to, že ste poskytli jasné usmernenie parlamentu. To znamená, že môžeme zabezpečiť včasné schválenie tohoto opravného rozpočtu. No a dovolte, aby som teraz pristúpila tomu plánu platieb. Ako ste vraveli, je to veľmi dôležitý prvok, ktorý sa týka zhody ohľadne tohto ročného rozpočtu. Tá práca, ktorú sme odviedli, a uvidíte to počas prezentácie, je podľa nášho názoru hodnotná a myslím si, že by sa to malo v pravidelných intervaloch opakovať. Totižto Ide o to, že je tam istý, istý, tý prvok časnej výstrahy pred tým, ako vzniknú samotné problémy, takže musím to variť vážne. Pokiaľ ide o túto prezentáciu a chcem sa vopred ospravedlniť, sú tu určité drobné zmeny medzi tým, čo máte vyplačené pred sebou a o čom budem hovoriť, takže bude asi lepšie, keď budete sledovať mňa a keď, budete, keď vlastne budete vedieť, že to, o čom hovorím, no v zásade bude zodpovedať tomu, o čom budem hovoriť, ale ja, keď som si vlastne pripravoval dnes moje myšlienky, tak sme trošku e, vykonali drobné zmeny. Takže čím by som začal? Ja by som začal vlastne definíciou, čo je teda ten backlog, to omeškanie, čo je normálne a nie je považovateľné za normálne, takže ide aj o isté trendy v rámci jednotlivých e, kapitol, pokiaľ ide aj o kroky, ktoré sme vykonali, no a potom samozrejme pôjde aj o isté závery, a samozrejme to všetko slúži na to, aby sa vytvoril určitý rámec a nás budú potom zaujímať vaše reakcie. Začala by som teda definíciami, čo je teda to backlog, to omeškanie. Je to nesplatená e, platná pohľadávka na konci roka, čo nie je súčasťou to, tejto, tohoto omeškania. To sú pohľadávky, ktoré e, sa ešte neuzavrali, a tam ide o overovanie výdavkov, ktoré sa vlastne už zaplatili počas predfinancovania. Takže tu ide o to, že jednoducho, keď potom je to ešte situácia, čo je normálne takéto omeškanie, to je, keď sa obdržia tieto e, pohľadávky príliš neskoro a nesmie sa to spracovať pred koncom roka, to je normálne. A čo je nenormálne, tu ide o to, že ak sa nesplatia pohľadávky preto, lebo e, je to vlastne nedostatočný objem prostriedkov alebo likvidity. Takže to je tá situácia, s ktorou sme boli konfrontovaní. Takže poďme k jednotlivým kapitolom. Samozrejme, všetci vieme, že to bola kapitola 1b kde vlastne vznikol najväčší objem týchto problémov. Takže to, čo vidíte na tomto grafe, a myslím si, že to veľmi dobrým spôsobom objasňuje, čo vlastne spôsobilo ten problém. A tu ide o to, že hore sú vlastne tie nové pohľadávky, ktoré sa obdržali v priebehu rokov, uvedených rokov. No a potom sme sa logicky dostali ku koncu programovacieho obdobia, zvýšil sa objem pohľadávok a Začalo sa to vlastne v roku 2013, v roku 2014, ako sa vlastne blížil ten samotný záver toho problému, tak objem začal klesať. No a ďalšia stránka to je vlastne to omeškanie, pokiaľ nesplatený objem na konci roka. Namiesto toho by to začalo klesať, išlo to práve naopak hore. A všetci vieme prečo, preto, lebo v novom programovacom období jednoducho sme sa ocitli v zložitejšom rozpočtovom prostredí a ja musím uznať, že skutočne neboli sme dobre pripravení na túto situáciu. Pokiaľ ide o Ďalšie prvky e, v tomto grafe, ktoré sú zaujímavé, sa týkajú obdržaných e, pohľadávok v posledných desiatich kalendárnych rokoch, e, kalendárnych roka. No a vidíte, že vlastne priebehu roka stúpali tie pohľadávky a potom aj pokiaľ ide o prerušenie a pozastavenie, tam tiež stúpal objem, takže boli tam určité obavy, ktoré sa týkali toho, že možno, že umelým spôsobom nejako to prerušujeme a zvyšujeme objem pozastavenia. Áno, v roku 2014 tam bol určitý náraz pozastavení a prerušení, pokiaľ ide o samotný objem, ale zároveň musíme si uvedomiť, že boli tam skutočne veľmi vysoké platby, ktoré sa mali vykonať. Takže myslím si, že to nebol nejaký zásadný faktor. Takže poďme teraz na ďalšiu stránku a tam ide o to, že vlastne ako sme sa ocitli v tej situácii na roku 2014 a tam je tá vlastne tá suma omeškania 24,7 miliard, bolo to určité omeškanie, ktoré sa presunulo z roku 2013, to bolo 23,4 miliardy a potom to boli ešte pohľadávky predložené v, v, koncu roka. No a potom tu bola taká situácia, kde vlastne v posledných dvoch mesiacoch predložené pohľadávke sa 23,4 miliardy, to je vlastne 44% celkého im pohľadávok za rok 2014. No a potom tu sme mali autorizované platobné prostriedky, to bolo 46,6 a potom išlo posilnenie tam bolo potom 5 miliard na konci roka, no a to potom viedlo k úrovni na platieb na konci roku 2014 vo výške 24,7. O tom sme hovorili, takže aké sú naše výhľady do budúcnosti, čo očakávame, pokiaľ ide o tie informácie, ktoré sme získali od členských štátov a pokiaľ ide o kroky, ktoré sme vykonali. My očakávame to, že pokiaľ ide o roky 2015-2016 celkovo, asi 38 miliárd eh, oprávnených eh, pohľadávek bude, pohľadávek bude dorušených. To bude asi 95 alokácie programov. Zostávajúcich 5 sa vyplatí pri uzávierke v období 2017-2019. No a veľká väčšina týchto pohľadávok vlastne príde v tomto roku, je to v roku 2015, je to 35 miliárd Také sú vlastne predpoklady a odhady. Potom ešte je tu 3,5 miliardy, ktoré budú aktuálne v roku 2016. A pokiaľ ide o tú, tú zvyšnú sumu, na to sa dosiahlo tých spomínaných 95%, to znamená, že pokiaľ ide o obdobie 2017-2019, uzavrete e, platieb, e, tam je tých 5% zvyšných, to bude dôležité vyriešiť. No a pokiaľ ide o takú neistú premenu, ktorú sa musíme zabrať veľmi intenzívne, tu ide aj o e, Mm, tu ide vlastne aj o tie dodatočné ešte pohľadavky od roku 2017. Takže pokiaľ ide o rozpočet na tento rok 2015, my očakávame, že na konci tohto roku vlastne to omeškanie klesne na 20 miliárd eur a to povedie k významnému posolstvu, že pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, ten by mal obsah 23,5 miliárd na to, aby sa pokrylo to omeškanie z roku 2015 a všetky prípadne zostávajúce pohľadky v roku 2016, pričom by ostali už vlastne iba také e, zostatkové pozostavenia, e, ktoré by sa týkali neskorých doručení ktoré, ktoré by sa potom museli platiť v roku 2017. To je v zásade, čo je bežné a s tým môžeme rátať e, v roku 2016. To znamená, že dôležité zabezpečiť dostatočné platobné prostriedky, to bude veľmi zásadné. Zároveň bude dôležité, aby sme zabezpečili riadnu implementáciu programov v období 2014-2020 a ide o to, aby vlastne nenastala tá situácia, že presunieme e, ten problém z tohoto roku na koniec ďalšieho programovacieho obdobia. To znamená, že my tu potom budeme mať určité odhady, ktoré vám predložíme, keď budeme navrhovať rozpočet na rok 2016. Takže pokiaľ ide o samotný prehľad, ako my vlastne vnímame vývoj, pokiaľ ide o platby, pokiaľ ide o homeškanie v rámci kohezných politík, Takže je tu ten graf, myslím si, že je veľmi jasný. Naše odhady sa týkajú toho, že roku 2016 vlastne vyriešime ten problém tak povedz tých nenormálnych pladieb, tak teda povedzme, teda omeškaň v rámci pladieb, ale za predpokladu, že budeme mať veľmi mm, dobre nasmerovaný rozpočet do roku 2015 a budeme tam veľmi taký prísny. Takže poďme v kapitole 2. Tu ide o európsky e, záručný plnotovský fond. Tam nie je žiadne omeškanie, pokiaľ ide o vidiecký rozvoj, žiadne omeškanie, zatiaľ je tu určité riziko, že na konci roku 2015 môže vzniknúť e, takéto omeškanie. To znamená, že musíme intenzívne spolupracovať s členskými štátmi a musíme zabrániť tomu, aby tá situácia nastala. Pokiaľ ide o Európsky e, rybolovný fond, EFF, rátame s tým, že aj naďalej to omeškanie bude klesať. Bolo to 330 bol to 434 miliónov na konci roku 2013, 331 miliónov na konci minulého roku a vidíme, že to teda klesá a malo by sa to vyriešiť do roku 2016. Pokiaľ ide o kapitolu 1a, tu sme prijali určite zmierňujúce opatrenia, to je vec nášho vlastného riadenia a to je niečo, čo je vlastne našou úlohou na úrovni komisie, to znamená, že my sme minimalizovali to meškanie na konci roka a No, vlastne tu sme vyriešili otázku e, úrokov zomeškania, lebo to bola skutočne veľmi zlá prax, veľmi zlý postup. Samozrejme, potom uvidíme, ako vlastne bude, aký tam bude ten vplyv spomalovania e, implementácie v 2014-2020, takže budeme musieť to sledovať, a pokiaľ ide o preferencových platieb, musíme začať tomto roku a zabezpečiť to, aby sa nám podarilo stabilizovať situáciu v rámci kapitoly 1a. Poďme teraz k kapitole 4 tak tam sú rozličné nástroje. Ide tam o nástroj humanitárnej pomoci, ktorý poznám skutočne veľmi dobré. Tam je vlastne každoročné plánovanie a tu sa chcem opätovne podiekovať parlamentu za jednu vec, totiž to prilo som veľmi obozretné opatrenie, ktoré sa týka toho, aby sa vlastne prepojili platby a záväzky. No a k tým, že sa to podarilo zabezpečiť, tak sa prekonal ten rozdiel, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, prekonala sa tá priepasť. No a keď si pozrieme nástroje rozvoja, rozvojových politík, tak tam je istý nedostatok. A musím uznať, že pokiaľ ide o nejaké zmierňujúce opatrenia, ktoré sme prijali, tak tie nezabránili tomu, aby sa nezvýšilo omešťanie v tejto oblasti. Ja by som teraz chcel navrhnúť, aby sme postupili ďalej, totiž to myslím si, že toto je veľmi taký dobrý príklad a čo sa tu snažíme poukázať je to, že pokiaľ je kapitolu 1a, tak v zásade sa riadíme tým trendom, to znamená, že ide to pomaly dole, ale ide to dole, pokiaľ, pokiaľ, jeden, ale pokiaľ ide o kapitolu 4, tak tam je určitý problém. Keď si pozrieme vlastne, aká je situácia globálnych záležitostí, tak ja vlastne nevidím žiaden dôvod na to, prečo by tento problém zmizol ako taký. To znamená, že pokiaľ pôjde o diskusie na rok 2014, 2016, bude veľmi dôležité, aby sme všetci uznali to, že nemôžeme postupovať tak, ako sa bežne postupuje, pokiaľ ide radu, že sa postupuje nejakým spôsobom, že sa mm, mm, krátenie kapitoly, ktoré nejdu priamo do rozpočtov členských štátov. Pokiaľ by kapitolu 4, ak by sme takto postupovali, tak jednoducho by sme podstupovali riziko, že sme podkopávali zásadné programy, ktoré sú veľmi dôležité pre tých ľudí, ktorých podporujeme, ale zároveň je to veľmi dôležité pre našu vlastnú bezpečnosť. Koniec koncov včera, to bol opätovne smutný deň, bola tu minúta ticha pre 400 utečencov, ktorí sa utopili v rámci svojho úsilia dostať sa do Európy. Takže ak nezvýšime úsilie, ktoré sa týka rozvoja a rozvojových politík, ak nebudeme sa snažiť riešiť koreň toho problému, tak situácia sa bude iba zhoršovať. Takže to je podľa mňa dôležitou súčasťou našich bezpečnostných politík. Dovolte, aby som sa teraz dostala k tým posolstvám, ktoré sme vyvodili z tej práce, ktorú sme vykonali a tu ide o aktívne riadenie platieb. No, takže stručne by som chcela povedať, že už si nikdy viac nemôžeme dovoliť, aby vlastne sa tie platby vyjali sami o sebe, musíme aktívne riadiť a práve to sme sa snažili zabezpečiť tomto roku a to je to, v čom musíme pokračovať aj v budúcich rokoch. To znamená, že je dôležité si naplánovať tieto platby, naplánovať prefinancové je dôležité riešiť všetky otázky eh, nesplatených súm, je dôležité samozrejme mať dobré riadenie účtov a samozrejme musíme eh, dobre riešiť otázku prefinancovania tých percent. Napríklad, eh, pokiaľ je humanitárnu pomoc, tak to prefinancovanie tam bolo bežne na úrovni 40 Keď sme mali dostatok prostriedkov, tak potom sme to zvýšili dokonca na 80-85 pokiaľ ide o prefinancovanie. A pre, vo, vo vzťahu všetkým organizáciám. A jednoducho, ale sú tu veľké rozdiely. Pre malé organizácie áno, je to dôležité a pre veľké nie. To znamená, že musíme e, byť obozretnejší v rámci riadenia, hm, pokiaľ ide o takéto otázky predfinancovania, to sa musí týkať aj programov členských štátov. Potom sú tu ešte dva kroky, ktoré sme vykonali, aby sme e, čo najlepšie využili tú e, lehotu splatnosti a tu ide otázky e, zazmluvnenia a obstarávania. Tu potom sú aj také veci ako napríklad vyššia moc. To znamená, že sú tu určité opatrenia, ktoré sa v minulosti veľmi nevyužívali a ja sa snažím zameriavať na to, čo je podstatné. Takže dovolte, aby som vyvodila isté závery z tej práce, ktorú sme vykonali. To znamená, že pokiaľ ide o naše smerovanie, chceme znížiť to omeškanie, tam, kde je ten najväčší objem, to je kapitola 1b. A viem, že sa už opakujem, ale musíme sa opierať o to, že celkom hlavným východiskom bude to, aby rozpočet na 2016 bol veľmi obozretný, neznamená to nejaký vysoký, ale obozretný, ale musí byť taký, aby umožnil vykonať to, čo máme v úmysle a to nám pomôže vyriešiť tú nenormálnu situáciu v rámci omeškaní. Myslím si, že je to veľmi dobré východisko pre všetky tie inštitúcie e, riešiť takto aj rozpočet na rok 2015. Sú tu určité signály, ktoré sme už naznačili a to znamená, že potrebujeme taký rozpočet, ktorý nám umožní znižovať toto omeškanie, musíme mať taký rozpočet, ktorý nám umožní to, aby sme bránili tomu, aby nastala zložitá situácia v kapitole 4. Takže ako sme sa poučili z tejto situácie, snažili sme sa byť skutočne taký stručný, ale úderný, sú to v zásade 4 body. A tu ide o to, že pokiaľ ide zhoda o opravnom rozpočte číslo 3, to bolo veľmi dôležité z hľadiska stabilizácie omeškaní, takže to, čo vy ste vykonali, tým, že ste veľmi boli takí naliehaví v tejto oblasti a to, čo nám potom podarilo spoločne, to bolo zásadné, lebo vlastne sme sa takmer ocitli v takej situácii, že bolo veľmi ťažké riešiť tú situáciu. Po druhé, pokiaľ ide o aktívne riadenie, e, ktoré implementovala komisia, to obmedzilo vlastne prípadné škody, toto bolo veľmi dôležité a bude musieť sa v tom pokračovať tak, e, tak dlho, ako to bude nevyhnutné. No asi sa neocitneme nejako veľmi skoro v expandujúcich rozpočtoch, asi to nebude počas môjho funkčného obdobia, potom po tretie. Rýchla implementácia kohezných politik je dôležitá z ekonomického hľadiska aj z hľadiska hladkého fungovania cyklu. Ak nechceme, aby sa nám vlastne opakoval tento problém s omeškaniami, tak musíme pracovať intenzívne s členskými štátmi, podporiť ich pokiaľ ide absorpčnú kapacitu. Musí to prebiehať tak povedať splynule, aby nebola tá koncentrácia v zásade v tých posledných rokoch, tak ako sme teraz zažili. No a myslím si, že koniec koncov je to veľmi prospešné pre oživenie ekonomiky a e, opustenie krízy. No a potom, pokiaľ ide o bod 4, autorizované platovné prostriedky musia byť v dostatočnej miere. Takže to je tiež aktuálna vec a som veľmi rada, že vás môžem informovať o tom, že pracujeme na tejto veci. Snažíme sa zlepšiť naše možnosti, pokiaľ ide o predvídanie a pokiaľ našu schopnosť pravidelne preverovať trendy a posudzovať niektoré varovné signály a včas predchádzať problémom, ktoré by sa týkali akumulácie a dosiahnutie dramatickej úrovne. No a tu by som sa chcela opätovne poďakovať vám za výbornú spoluprácu, ktorú sme mali. Teším sa už na vaše otázky a komentáre, ako aj na medziinštitucionálnu diskusiu na túto tému, ktorá sa plánuje. Nakedy? Na máj. Ďakujem. Merci, madame la vice-présidente. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, za prezentáciu plánu platieb. Takže v roku 2016 eh, sa dopracujeme k číslu 2 miliardy nesplatených pohľadoviek, čo je rozumnejšie. A tých 21 miliard, ktoré boli uvedené v roku 2014, sú akýmsi príspevkom riešenia, no neviem, dám teraz slovo pani Zazabal. Ďakujem pekne pani, pani Georgieve za prezentáciu dokumentu. Vďaka tomu konečne máme stručný prehľad o tom, čo sa deje s plánom platieb, s meškaním platieb. My sme žiadali o riešenie už od posledného mandátu parlamentu. No a teraz aspoň máme na tú prácu príslušné nástroje. Ide o to, že toto je naozaj stručný, stručný nástrel, avšak v tejto chvíli nevieme povedať, čo zostane v budúcnosti Iste v roku 2016 nebude veľmi veľa nesladených faktorov v, z, v rámci roku 2007 až 2013, pretože mnoho z tých e, výdavkov bolo z kohezných fondov a tedy sme mali veľmi malé, e, malé, malé výdavky, čiže možno v roku 2016 bude jediný rok, kedy nebudeme mať problém s nesplatenými faktorami, pretože teraz v roku 2014-2015 čerpáme z týchto rokov a vďaka ním splácame e, omeškané faktúry a situácia sa teraz stabilizuje. Pokiaľ ide o revíziu MMF, tak máme pred sebou prvky, ktoré nám robia starosti možno nie teda pre ten rok 2016, ale pre tri následujúce roky po roku 2016. V prvom rade preto, že aktuálny rámec mal takú úroveň platieb, e, ktorá bola zniženie záväzky, čo je už teraz e, akýsi štandard. A štandardom je aj to, že úroveň implementácie je veľmi vysoká a je teda možné, že dojde k medzere medzi platbami a záväzkami, k rozkolu. A potom tu máme ešte nesplatené faktory z roku 2013, ktoré predstavujú 20 miliard. To sú naozaj obrovské čísla o ktorých hovoríme. V roku 2012 sme museli čerpať zo starého viedočného finančného rámca, aby sme mohli začať nový. A revízia tohto uh, e, viedočného finančného rámca vedie k tomu, že naozaj len tlačíme ďalej, tlačíme dozadu, pardon, implementáciu programov. Rok 2016 e, teda môže byť rozhodným, no a čo mne chýba, aj keď samozrejme tá, tento dokument je veľmi dôležitý a ja dúfam, že eh, ho skúma aj rada. Avšak čo vám nechýba je, že eh, nevidíme eh, víziu do budúcnosti, respektíve nejaké plánovanie na to, aby sme zabránili nežiaducemu vývoju. Vieme, čo sa to ešte deje ku koncu viacročných finančných rámcov a vieme taktiež predvídať, čo sa stane na konci tohto viacročného finančného rámca. No a potom eh, v rámci tých informácií, ktoré sme si vložili, ma zaujalo viacero z nich, napríklad tá splátka 3 miliónovej pokuty v prípade, že nebudeme slobodne platiť. To nie je veľmi vysoké číslo. Myslím si, že to je dosť eh, hamba pre EÚ. A v minulosti sa, ale tá, pardon, v nedávnej dobe sa veľa hovorilo o Junkerovom pláne a o garančnom fonde a teraz toto číslo e, výšky pokút znižuje našu dôveryhodnosť, dôveryhodnosť EÚ. Čiže my nemôžeme umožniť ďalšie meškania, ako komisia správne poznamenala. E, táto otázka je problematická. Taktiež si hovorili o externej politike a tam e, všetko nasvedčuje tomu, že sa to ešte len zhorší. No a pokiaľ ide o rozpočet, hovorili ste o striedmom prístupe. Avšak musíme pracovať s tým, čo máme v našej práci rozpočtového orgánu a taktiež sa musíme dívať aj na to, čo robíte. Je to proti politickým rozhodnutiam, ktoré boli prijaté e, v, v parlamente. Ten striedný, striedný prístup e, splátok, e, tak tam vy fungujete opačne musíte sa pozrieť na možné splátky, možné platby a pokúsiť sa ich prideliť tým, ktorým záväzkom. Malo by to byť opačným smerom. No a keď sa pozrieme na ten zoznam bodov, ten je veľmi zaujímavý a dôležité je povedať, že si už nemôžeme dovoliť odsúvať tendre a návrhy programov, pretože nemáme dosť peniazy na to, aby sme ich vyplatili. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú ste odviedli, ale ako vždy nie sme spokojní pretože chceme počuť aj druhú časť, čo sa stane e, ďalej. Ďakujem pani, pán Dalvo, pán Maňka. E, ďakujem, pán predseda. E, ja by som na pani podpredsedničku mal jednu otázku, ale ešte predtým chcem sa poďakovať za to, že riešite tento problém, za ktorý vy nemôžete a je to naozaj <laughs> veľmi komplikovaná záležitosť a verím, že sa vám ho podarí doriešiť, aj keď jediné konečné riešenie je to, že zmeníme systém financovania Európskej únie a že dotiahneme konečne do, do konca systém vlastných zdrojov, ktorý by e, vytvoril podmienky, že nebudeme závislí od dobrej vôle alebo od politickej situácie v jednotlivých členských štátoch. Chcem sa opýtať, lebo mali sme tu pred niekoľkými mesiacmi národné, eh, národných poslancov a boli tu aj francúzski a španielskí poslanci, ktorí sú zároveň aj starostami a primátormi vo svojich krajinách a oni hovorili, že aké majú obrovské problémy z nezaplatených faktúr. A chcem sa opýtať, či máme nejaký prieskum, ak nie, tak by sme si ho mali urobiť, že kto znáša tie nezaplatené faktúry. V niektorých štátoch možno to preklenuje štát, že, že vlastne za tých podnikateľov, za tie nemocnice, za tie starostov, primátorov, samozprávne kraje to zaplatí štát na isté obdobie, ale inde si to platia sami a tým pádom si musia zobrať úvery a môže to mať jedné následky a ešte budeme v nich pokračovať aj ďalšie obdobie. Čiže mali by sme takýto prieskum mať a mali by nám jednotlivé členské štáty povedať, že čo to spôsobí u nich, a aké problémy, aby sme sa mohli aj tomuto vyhadovať. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujem, pán Maňka, pán Dopré. Uh, ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, ďakujem za vašu prezentáciu. Bola naozaj mimoriadne jasná, didaktická a presná. Moja otázka je podobná ako otázka pani Gaziabal. Uh, Samozrejme sme radi, že v roku 2016 sa situácia zlepší, ale nie sa tu nehovorí o rokoch 2017, 18 a 19. No, podľa mňa rok 2016 bude výnimka v tom trende, alebo mi niečo uniklo. Ale vzhľadom na správu, ktorá existuje, kde sa hovorí o úrovniach záväzkov a pladie, tak s tým mám trošku problém. Prepašte mi zavírať ale toto je akýsi predpoklad vývoja. Je to skôr predpoklad a nie, e, predpoklad vývoja plánu. Nie je to plán na riadenie. Tie techniky, o ktorých ste hovorili, tie sú podľa mňa veľmi rozumné. Tie umožnia, ako tak povediať, uhladiť vývoj platieb, ale som trošku sklamaný tým, že nevidím trend, ktorý by riešil e, celý, celé obdobie vývoja e, omeškaných faktúr. A nechápem, prečo stratégii vyrovnania. Hovoríme tu o rozkole vzhľadom na prístupné zdroje. Ale to podľa mňa nie je dostatočné. pokiaľ ide o tie kontroly, podľa mňa by bolo dôležitejšie, aby sme tu riešili aj otázky 2017 až 2019, dokonca možno aj 2020. Mám ešte jednu otázku, hovoril som už o tom včera. Jedna z mechanik, ktorá spôsobila, že sme v tejto situácii je, že vždy, keď dojde k novej perspektíve finančného rámca, sa dostaneme, odchádzame, teda pardon, začíname od nuly. Je to naozaj najinteligentnejšie riešenie? Nemohli by sme radšej e, situácie nechať vyvíjať sa v čase v prípade obnovy? E, obnovy parlamentov či senátov by sme obno- môžeme obnovovať tretinu e, e, zástupcov. Nerobíme to všetko naraz. Takže toto by mohlo sa pretransformovať aj do tých viažočných finančných rámcov, že by nezačínali všetky od nuly, že všetko začneme riešiť v jednom okamihu, ale e, na jednu časť sa sústredíme v jednom období, na druhú v inom. Všetky programy trošku meškajú, pokiaľ ide o implementáciu a realizáciu a potom dojde k eh, vystaveniu faktúr, lebo ináč budeme stále iba hrať eh, sa ako keby s jojom. V roku 2016 to bude naozaj dole, to jojo, a v tých rokoch 2017-2018 bude zase hore, bude to lietať hore-dole. A to sa chcem opýtať aj vás, aj mojich kolegov. Je to iba predbežný, prvý pro, len taký dočasný stav, ak to tak mám povedať. Ďakujem, pán Dopre, pán Fernández. Ďakujem, pán eh, predseda. Chcel by som pani komisárke povedať, že je potrebné, aby sme našli riešenia. A my vo výbore pre rozpočet sa vždy pokúšame nájsť riešenia problémov. To som chcel zdôrazniť. A musíme sa teraz pokúsiť tento problém vyriešiť raz a navždy. Pretože teraz sa tu presúvame na technické záležitosti. Áno, toto je technický dôvod, preto a preto sa to staje. Ale v skutočnosti je to skoro politické voly na, na rade. Je trochu smiešné povedať, že o, teraz musíme splácať tieto faktúry. Isté, samozrejme, to musíme urobiť. pokiaľ sú samozrejme výdavky, tak za tie treba platiť, treba a za nich platiť na čas. Je to otázka dôveryhodnosti inštitúcií. Parlament eh, sa veľmi intenzívne venoval otázke platieb a tomu, že by to nemal byť problém. Máme záväzky, boli vydané faktúry a tie by sme mali splatiť Myslím, že by sme sa mali zhodnúť na tom, že všetky tieto účty majú byť vyplatené. Samozrejme, záväzky treba rešpektovať. Pokiaľ ide o finančné rámce, tak tam tiež máme záväzky, ktoré treba splniť. Na niektorých veciach sa Rada, Komisia a Parlament zhodli a tomu treba dostať. Nemôžeme akceptovať situáciu, kedy by riešenie otázky splatok bolo pozastavenie či zastavenie programov. To je samozrejme jednoduché riešenie, môžeme ich odsunúť, môžeme odsunúť programy e, v niektorých oblastiach, ale tomu by sme sa podľa mňa mali vyhnúť. Mali by sme sa sústrediť najmä na to, čo je našou prioritou. Isté treba riadiť rozpočet na rok 2016, avšak máme záväzky, týkajúce sa pracovných miest, podnikania. Je tam kapitola ako napríklad 1A, výskum a vývoj. Musíme taktiež zvažovať internú a externú solidaritu, tak ako to tu bolo povedané. Je to prepojené aj na otázky bezpečnosti, ako ste hovorili. No a ďalšia dôležitá vec – Zvalovali sme to na 1B, koheznú politiku, avšak pokiaľ by sme nemali koheznú politiku, nemali by sme kapitolu 1B, tak by sme zrejme nemali problém, ale to tak, tak to nie je. Problémy, ktoré máme, vyplývajú z prijatých pravidel. a kohezná politika a otázka pladieb je často výsledkom uh, uplatňovania uh, politických rozhodnutí. A ja mám často dojem, že autorizujeme platby, ale ako keby sme dúfali, že neskôr nebudú, nebudú autorizované, nebudeme musieť ich platiť. Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať, kohezná politika zahrania inteligentný rast, inovácie a výskum. Zdá sa, teda máme dojem, že tieto oblasti sú dobre riadené, avšak nie sú. Ďalšia vec. Zvaľovať toto na koheznú politiku je založené na pravidle, ktoré je 2012 plus 3. Včera sme sa rozhodli, že 21,1 miliardy eur bude presunutých na roky 2015-2016. Takže tento plán, ktorý dúfame, že bude naozaj e, dobrý plán platieb, snáď neohrozí výkon e, programov, neohrozí záväzky, ale je tu ešte ďalšie nebezpečenstvo, pretože pokiaľ neotvoríme program a neumožníme, aby bol tento implementovaný, tak e, niekto povie, že ten program nemá zmysel, pretože nie je implementovaný a tým pádom to bol v prvom rade, e, to, že to bol zlý nápad, že to bol zlý problém, pro, program, ale takto predsa nebude, ale o toto si presne robíme starosti, že takto to dopadne. Musíme teda hovoriť, čo je dôležité, čo sú naše priority, ktoré programy chceme, aby boli implementované. Samozrejme je úplne jasné, že splácame faktúry. To je, e, by nemal byť politický taký výber, o ktorom budeme diskutovať, o čom by sme sa mali vôbec rozprávať. To by malo e, byť samozrejme. No. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem naozaj poďakovať pani podpredsedničke komisie za to, že prišla, za to, že nám dnes opísala niektoré veci, prezentovala určite definície, to je dôležité, a že nám aj povedala, akou cestou sa chcú uberať aké sú naše strednodobé ciele. Ale dovolte mi aj určitú kritiku. Myslím si, že vo vašich slovách bolo veľa želaní. Mnohé z nich sa pohybovali na úrovni želaní, ale mňa by zaujímali konkrétne opatrenia, ktoré teraz musíme urobiť, ktoré potom držať a ide mi hlavne o konkrétne čísla. Napríklad, aká suma, aká časť RAL týchto nevyplatených e, faktúr je teraz naozaj udržateľne financovateľná. My sme rozpočtový výbor, čiže je dôležité, aby tu odnievali čísla. Nemôžeme e, sa len tak vágne vyjadrovať, povedať áno, chceme udržateľný rozpočet, a každý potom môže čísla si interpretovať tak, ako chce, doplniť si ich tam podľa eh, vlastnej vôle. Čiže naozaj je potrebné povedať presné čísla. A tiež je potrebné povedať, ako sa majú tie nevyplatené faktúry postupne splácať a znižovať. Áno, štatistiku sme od vás videli, bol tam aj taký graf, podľa čoho v roku 2016 majú byť už len 2 miliardy eur na tých nevyplatených faktúrach, ale ako sa tam dopracujeme do tejto fázy? Čiže je dôležité, aby sme e, v istom momente, a to čo možno najskôr, povedali, máme vyššie príjmy, to asi nie je reálne, vy sami ste povedali, že to nepovažujete za reálne, ale potom cesta môže viesť iba tým, že budeme mať menej záväzkov, platovných eh, slubov, tak aby sme si vytvorili určitý manevrovací priestor v oblasti financií, ale to je potrebné takto aj povedať. Čiže eh, nedá sa to potom spojiť eh, s vyhláseniami e, kolegov, ktorí hovoria, že úspešná politika spočíva v tom, že e, sa e, mnohé programy financujú, že sa zvyšuje financovanie a tak ďalej. Áno, samozrejme, ale my si musíme tie programy dovoliť musíme mať na to peniaze. Ak peniaze na takéto programy nemáme, tak si nemôžeme e, sami stanovať takúto výšku na jednotlivé programy. Čiže je dôležité pozrieť sa na to prierezovo, potrebujeme jasné vyhlásenia so záväznými číslami a s výpočtom Eh, ako sa k tomu dopracujeme, lebo keď to nedostaneme, tak eh, sa obávam, že aj tento finančný rámec eh, sa mm, dostane do konca a budeme stať pred rovnakou situáciou. Budeme konštatovať, že to všetko bolo na úrovni želaní, z ktorých sa mnohé nesplnili. Ďakujeme teraz pán Korvel. Tak ďakujem, pán Korvel. Teraz by som poprosil pani komisárku, aby reagovala. Vy tuším musíte 10.30 odísť, čiže máte niečo viac ako 10 minút. Máme ešte 6 žiadostí o vystúpenie, takže poprosím všetkých, aby boli struční. Pán Levandovský, nech sa páči. Ďakujem pekne za optimistickú prezentáciu pani komisárky. Vy ste hovorili o tých stropoch, 8 miliard nižšie, rok 2013 čiastočne kompenzované v opravných rozpočtoch, ale ste optimistická, hlavne pokiaľ ide o e, stranu 7 vašej prezentácie, tá by ma ešte raz zaujímala, môžeme sa k nej prosím vrátiť, lebo tu sú na obdobie 2015 a 16 e, návrhy týkajúce sa 1B, okruhu 1B. Je to trošku zavadzajúce, lebo tam ide úzavierku, ale tam sú sumy 35 miliárd a 3,5 miliardy v roku 2015-2016, ale toto nie je celkom v súlade s vašimi odhadmi 45 miliard v roku 2015 a 18 miliard na 2016. To sú najnovšie čísla komisie, či tá tabulka celkom nesedí s aktuálnymi odhadmi. 85%, to je 95% celého balíka. Malo by to byť trošku viac. Ja by som bol rád, keby to bolo v súlade s tým, čo prezentujete ale dochádza k zmenám, zmenám finančného rámca, čiže toto vnímam ako veľmi optimistický prístup. No, želám veľa úspechov. Bolo by to super, keby to bolo takto, keby sa ten vývoj dial týmto smerom. Ale ako to bude po rokom 2016, frontloading, kohezné programy, bude potrebné vyplácať programy v oblasti vidieckého rozvoja a tak ďalej. A tam určite bude množstvo napätia v rokoch 2018, 19, 20, tak ako to bolo v závere minulého finančného výhľadu. Ale ďakujem aj za ten optimizmus, tú trošku optimizmu, ktorú ste nám priniesli. Ďakujeme pekne. A teraz pán Tong, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel byť pozitívny, ale musím byť aj kritický. Sú tam nejaké dobré prvky, presun dôrazu, zodpovednosť e, nielen na členských štátoch, ale aj na vašich pleciach, aktívny manažment, to je, myslím, tá dobrá časť, to sú tie dobré prvky vo vašom platobnom pláne. Zároveň ale a to už podali kolegovia, potrebujeme odhady nad rámec roku 2016. Vidíte, že sú tu obavy už, že sú s roku 2016, takže čo to obdobie potom. No a problémy sú aj s tým spojené, že komisia tie údaje, ktoré poskytuje, nie sú vždy e, spojené s dôverou. Čiže sú to naozaj právne čísla, nezmenia sa náhodou. A keď budeme mať prostriedky finančné v nejakom objeme, do akej miery sa nám podarí znižiť to meškanie. E, stabilizovalo sa to na konci minulého roka, teraz to ďalej znižuje. No je tu veľký zmetok, takže ja viem, že e, je tu prvok neistoty, ale je dôležité, aby ste vo svojich e, predpokladoch alebo odhadoch aj tú neistotu istým spôsobom zakomponovali, zapracovali. A vy tu hovoríte o primeranej hodnote platovných prostriedkov. Nevieme, ako to bude v roku 2016, lebo o tom sa rokuje. Ale vy tu neriešite tie zásadné problémy, ktoré spôsobili takéto omeškanie. A ide o to, že členské štáty majú možnosť povedať áno a vy nie. Čiže rozdiel medzi platbami a záväzkami. Takže pozrieme sa na to nielen z finančného, ale aj zo štruktúrálneho hľadiska uhla pohľadu. Čiže by sme mali pozmeniť štruktúru, posilniť štruktúru tak, aby tento e, problém nebol ďalej, aby ďalej neexistoval. Ďakujeme, pán Tong. Teraz pani Toma. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani Georgieva, za optimizmus, ale aj za angažovanosť v rámci komisie. Bohužiaľ sa asi ešte stretneme, a to nie raz, pretože naozaj platí to, čo povedali kolegovia. Ja si myslím, že to, čo ste nám vy predložili, to nebude postačujúce. Je tu jedna vec, ktorej nerozumiem, a to my ste v dokumente uviedli, že v roku 2016 budeme mať zázračný pokles zadlženia, tak to nazvem, uh, tabu. Ale tento, toto zníženie, ako si ho vysvetľujete? Ako nám ho vysvetľujete, Je to preto, lebo vyplatíme záväzky finančného rámca 2007-2013 z platobného riadku, platobných riadkov viadočno-finančného rámca 2014-2020, čiže buď to bude takto, alebo zrazu Ehm, budete mať ehm, nejakú takú úpravu, ktorá vám umožní neplatiť faktúry, čiže ako chcete, ako chcete toto zníženie ehm, tých nevyplatených prostriedkov, neplatených faktúr dosiahnuť. A ďalšia vec, podali to kolegovia a vlastne aj vy, že my tu máme určitú koncentráciu v rámci väčšného finančného rámca. Je to tak, naša rozpočtová filozofia, naša rozpočtová prax – toto sa deje na základe ročného finančného rámca, ani na základe ročných rozpočtov. A v rámci tohto ročného finančného rámca je potrebné anticipovať platby a tak ďalej. A dobre vieme, že týmto oddialením nárastu, tých 21 eh, miliárd a ich eh, presun, tak vieme, že eh, tento nadbytok faktúr alebo ďalší počet faktúr bude prichádzať aj v ďalších rokoch až do 2020. Čiže naozaj, ak chceme hovoriť o očistení, o vyrovnaní, o nejakej stratégii vyrovnania, tak je potrebné mať takú celostnú víziu aj tie ďalšie roky do toho zapojiť. A vy ste povedali, že v roku 2016 že tento optimizmus bude na mieste iba v prípade, ak budeme mať rozumný rozpočet na budúci rok. No ale ja by som povedala, že tento rozpočet 2016 musí byť takým očistným. Nemá byť rozumný, ale musí byť ambiciózny v tom zmysle, že raz a navždy skoncujeme s týmto problémom. A toto by som presne aj ja navrhla. Ďakujeme pekne, pán, to, pani Tomá. A teraz pán Torvald, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani podpredsedničke Georgieva Vždy sa tešíme, keď prídete. Tešíme sa e, vždy na vaše informácie, keď tie nie sú až také potešujúce. Mňa veľmi znepokojili čísla v okruhu 4, lebo vidíme, že tu len kážeme ostatným, čo majú robiť, ale nemáme na to peniaze. Bolo by dobré, keby sa to v tej štvorke e, prerozdelilo, kde teda kážeme a nemáme peniaze na naplnenie. Ďakujem. A ďakujeme, pán Torval, teraz pán Marži. Pán predseda, ďakujem pekne. Pani komisárka, dovolte mi, aby som sa poďakoval za vašu prezentáciu. Tu som. A ďakujem aj za vašu osobnú zaangažovanosť voči voči nášmu výboru, aby sme našli riešenie tohto problému v úvode technického, z ktorého sa stal problém politický. Ja osobne si myslím, že zodpovednosť, tá politická, je jasne na úrovni Rady, Európskej rady. No a keď hovorím, že sa hľadá riešenie, ale my máme zatiaľ iba také poloriešenia na riešenie naozaj urgentných situácií. Ale je dôležité, aby sme začali hľadať naozaj udržateľné riešenie. Ja som členom aj vo výbore REGI, čiže mňa naozaj veľmi zneopakuje táto situácia. To už tu bolo povedané. Vieme, že na obdobie 2014 až 2020 nám hrozí, že ten problém bude znova taký istý. Čiže potrebujeme udržateľné riešenia. No a spomedzi týchto riešení a znova pozrime sa na radu. Otázka vlastných zdrojov. Stále sa nestretla s pochopením na rade. A toto by nám ale naozaj umožnilo vyriešiť užateľnejším spôsobom tieto problémy, ktoré s platbami máme. Ja som si s uspokojením poznamenal vaše vyjadrenia k problémom týkajúcim sa migrantov, hlavne pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a e, ochranu, záchranu. My v Európskom parlamente sa tiež budeme snažiť o to, aby tieto prostriedky zostali zachované, lebo sú naozaj nevyhnutné. Ďakujeme, pán Aržia, teraz pán Lee. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať a zagratulovať vám k odvedenej práci. Ja si myslím, že spolupráca s výborom pre rozpočet je dobrá z vašej strany. Máme naozaj závažné problémy, ktoré tu riešime. Chcem povedať, že tento platovný plán nám dáva dobrú perspektívu do najbližšieho obdobia a pomáha nám ponaučiť sa do budúcna v oblasti rozpočtového riadenia, rozpočtového manažmentu. Pán Depre povedal, že je potrebné prekonať tie obdobia náporu, týka sa to hlavne koheznej politiky, ale je tu mnoho faktorov, ktoré sa spomínali, že aby sme sa vyhli podobným situáciám do budúcna. A ja mám konkrétnu otázku. Čo si myslíte o novom prístupe k vedočnému finančnému rámcu? V súčasnom systéme VFR sa chystá na 7 rokov. Čiže čo si myslíte, keby sme mali taký priebežný systém, kde by vezli finančný rámec čiastočne pokrýval aj to prchádzajúce obdobie, že by na seba tak nadvezovali, že by nekončili tak abruptne takto by sme neprekonali náhodou e, tie e, špičky, tie e, nápory, ktoré za každým prichádzajú v závere viadočného finančného rámca. A vy ste teda začali s tým procesom očistenia. Sami ste spustili toto nové smerovanie. Takže ako to vy vnímate tieto alternatívy? Ďakujem pekne. A teraz ako posledná pani Gresle. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Prečo je nerovnaký prístup k príjemcom? v polnospodárskej politike predfinancujú členské štáty, každý svoje peniaz dostane okamžite a v ostatných prípadoch je potrebné čakať. Čiže nemali by sme uplatňovať rovnaký prístup na všetkých príjemcov. Samozrejme, že je potrebné zmeniť e, rozpočtové nariadenie v tomto zmysle, to si uvedomujem, ale ten, kto dostane predfinancovanie zo strany členskej krajiny, hm, má smolu. Takže niečo sa musí udiať v najbližšom období, tak aby sa situácia naozaj vyriešila. Prvá vec. Druhá vec keď e, sa zamýšľame nad tým, komu zaplatíme najskôr, áno, dá sa nad tým zamyslieť a e, dá sa dospieť k záveru, že tí, ktorí spadajú pod priame riadenie, že to majú dostať financie ako prvý. Pretože moji voliči hovoria EÚ, to je zahraničná politika, EÚ to sú inovácie a to sú veci, ktoré sú potrebné. Čiže uh, e, toto je potrebné uh, platiť týmto ako prvým uh, výskum, vývoj a zahraničná politika. A potom prídu na rad až ostatní, keď tie dvaja budú uspokojení. Čiže bolo by dobré, keby sa komisia konečne zobudila a uvedomila si, Ľudia sú e, pristupujú sa k ním odlišne. No a keď už takýto odlišný prístup e, uplatňujeme, tak e, by sme si mali klásť aj otázku, čo naozaj zodpovedá európskej myšlienke a čo nie. Ďakujem. A teraz posledný, pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som trošku odporoval túto kolegyni Gresle Viete, že ja som polnohospodár, čiže som e, jedným z tých príjemcov. Je to transparentne zdokumentované v porovnaní s ostatnými príjemcami z európskeho rozpočtu. Tuto je tá nerovnosť prístupu, teda prístup k polnohospodárom a iným e, je iný z hľadiska transparentnosti, ale tie náklady, ktoré má v rámci roka polnohospodár, tieto vznikajú rok respektíve pol roka skôr, než členské štáty urobia tie priame platby. Ja len chcem pokázať na to, že máme teraz taký systém, aj pokiaľ ide o byrokraciu pri presadzovaní, že regionálne administratívy už povedali, že ten výplatný termín doteraz bežný medzi Novým rokom a Vianocami, teda sa Novým rokom, že to nedodržia, ale že to zrejme bude trvať až do júna budúceho roka, čiže by polnohospodári museli mnoho odfinancovať sami a poprosiť o úvery banky vo veľa väčšej miere, ako to bolo v minulosti. Ďakujem. No. zem, nazrela výmena medzi pani Gresla a pánom Bögem. Áno, posolstvo je veľmi osobitné, pretože 15. oktobra sa uzatvára rozpočtovanie v prípade polnohospodárstva. Pani Gresla, ale naozaj stručne. No, Chcem povedať, že príjemcovia sa zverejňujú pri každom jednom fonde a len v polnohospodárstve to tak nie je. Je to presne naopak, pretože pre poslastvo je separátna legislatíva, ktorú spustila komisia, čiže keď sa to podarí presadiť, až potom bude rovnoprávnosť všetkých fondov, čiže neplatí to tak, ako to podal pán Böge, je to presne naopak. No, platí to. Dobre, končíme túto časť e, otázok a teraz môžete reagovať pani Georgieva v dostupnom čase. Je to prvý krok, iba to spúšťame, chceme naozaj prejsť k fáze reálneho plánu. Ale ja si dovolím určitú otázku. 24 miliárd 700 e, miliónov 1,5 miliardy na konci roku 2014. To sú čísla, ktoré ste nám prezentovali. Prečo sa tieto prostriedky nevyužijú, aby sa znížil ten um, na úvod spomínaný dlh? Prečo to neurobíme? Ďakujem pekne. Takže ja by som začal s vašou otázkou Ide o to, že sú to prostriedky, ktoré musíme splatiť členským štátom. Samozrejme je to otázka načasovania, zaoberáme sa budúcnosťou, pravidlami do budúcnosti, momentálne sme v prebytku, musíme vrátiť prostriedky členským štátom. No a teraz dovolte, aby som sa zabral takým tromi okruhmi odpovedí. Prvá vec sa týka toho, že prečo vlastne s tým skončíme v roku 2016, nepozrieme sa viac do budúcnosti sú s dvomi dôvodmi. Po prvé, v rámci rokovaní sme boli poverení, aby sme sa zaoberali platobnými profilmi predovšetkým na obdobie 2007-2013. A v zásade ide o to, že sa chceme obrátiť na vás ako dve inštitúcie, aby sme hovorili o tom, čo sa asi udeje, aké opatrenia sa musia prijať preto, aby sa zabezpečila udržateľná úroveň týchto omeškania. Zároveň musíme vyhodiť z toho závery, ako vlastne pristupovať tomu jojo efektu v budúcnosti. Samozrejme, sme si plne vedomí toho, že je tu vôľa e, mať určité projekcie, pokiaľ ide o tento jojo efekt. Ako už vlastne som povedala na našom poslednom stretnutí, keď sa otváral trialóg, momentálne sme odhodlaní poskytovať pravidelne výhľady, aby sme zlepšili naše schopnosti, pokiaľ ide o stredný dlhodobý výhľad. My sme sa zaviazali k trojmesačnému základu, aby sme hovorili o tom, ako je náš názor na ďalší vývoj. A druhý dôvod, prečo sa nezapodielame tak budúcnosťou, súvisí s tým, že totižto nemáme dostatočne robustné informácie na tieto projekcie, výhľady do budúcnosti. Ide o to, že tu zdieľame, alebo dostávame informácie členských štátov, je tu o zdieľanie riadenie, my sa ich pýtame, ako oni sa vlastne pozerajú na e, profil tých programov a tie, tie informácie musia byť dostatočne, prezento, dostatočne presné, aby sme mohli niečo prezentovať. To znamená, že ide o to, že chceme sa s vami pravidelne stretávať ako aj s radou, poskytovať vám tie informácie, aby ste mali určitú predstavu o smerovaní, ale dôležitejšie je ešte aj to, aby sa tie informácie využili na účinnejšie, obozretnejšie riadenie. Mnohí z vás hovorili, a bola to vlastne priama otázka, akým spôsobom vysvetliť tú priepasť, prečo je tam ten pokles, súvisť s dvomi dôvodmi, Jednoducho preto je to tak, lebo aktívnejšie, podstatne aktívnejšie riadíme platby ako v minulosti. Pán Depre to, ten jojo efekt by bol býval v podstate dramatickejší bez týchto opatrení. No a samozrejme je možné to otočiť tú kalkuláciu, povedať aj to, ako by to bolo, keby sme nič nevykonali. Takže sú to rozličné efekty. A teraz sme v lepšej situácii, príjmame opatrenia spoločne s vami a ide o to, ako zredukovať tú priepasť, aby sme dosiahli čo najskôr udržateľnú úroveň. Druhá otázka sa týka toho, že naše platby budú stúpať. Je mi ľúto, ak ste mali teda ten dojem z toho, čo som povedal, že platby sú, sú stabilné. Nie je tam takáto krivka, takýto má vývoj. Takže tento rok sme boli tu dole, podarilo sa to častočne vyrovnať tým 5 miliardami a teraz každý rok to pôjde takto a bude tam viac prostriedkov. Prečo? lebo sa začína viacej programov, ktoré zohrávajú istú úlohu a preto to vlastne vysvetľuje, prečo v roku 2016 bude možné sa dostať na udržateľnú úroveň takýchto omeškaní. Dostávame sa k tej zásadnej otázke. Čo môžeme vykonať na to, aby sme vlastne zabránili tomu jojo efektu v rámci cyklu? No a tu musím otvorene povedať, že ak nezmeníme viacročný finančný rámec, bude to stále ten jojo efekt. Takže mali by sme intenzívne o tom diskutovať v rámci revízie polčasu a v polčase uvidíme, kam sa dostaneme. Tu sú potom tie otázky, ktoré sa nám položili, či môžeme mať prekrývanie programov. Ja hovorím, prečo nie, prečo musíme po každýkrát začínať od znova. Ale tu ide o to práve, že je dôležité potom upraviť MFF. Máme momentálne viacročný finančný rámec a ide o to, pán Depre, že ako riadiť tie prostriedky a ako vlastne zabezpečiť potrebnú disciplínu a otvorene povedané, tá ešte nie je zabezpečená, takže preto je dôležité si stanoviť priority. My samozrejme hovoríme o prioritách, ide o pozitívne priority, no ale potom ide o negatívne priority, ktoré sa týkajú toho, čo by sme rozhodne nemali spraviť to ide o to, ako zabezpečiť tú pridanú hodnotu EÚ, ide tu relatívne vplyvy a preto, keď hovoríme o tých tzv. negatívnych prioritách, vidíme, že vlastne tie rozhovory sú veľmi zložité. Takže ide o to, že chceme zabezpečiť najlepšie využívanie prostriedkov a jednoducho situácii, keď je väčší dopyt po prostriedku ako prostriedky k dispozícii, musíme si stanoviť primerané priority. No a tu vystáva otázka, akým spôsobom vlastne riadiť naše nástroje, pokiaľ ide o prioritizáciu. A tu ide o to, že keď sa nenastáva, nenastáva pokrok problému, ak sa nedosahujú výsledky, musíme byť dostatočne odvážni na to, aby sme vlastne navrhli e, tak povedať zrušenie a presunutie prostriedky tam, kde sa zabezpečí výraznejší vplyv na no táto otázka, tá diskusia, ktorá sa týka budúcnosti viacročného finančného rámca. Myslím si, že to sa musí začať hodnotením polčase. Takže pevne verím, že sa nám potom podarí dosiahnuť lepšie riešenie. No a teraz taký tretí súbor komentárov a odpovedí na vaše otázky a komentáre. Tu ide o to, či môžeme zlepšiť našu techniku, metodológiu. Áno, isté, pracujeme na tom ja by som chcela povedať za mojich kolegov následovné. Ukázalo sa, že naše výhľady, prognozy boli skutočne kvalitné, pokiaľ ide o ten rozsah eh, tých omeškaní. Ukázalo sa, že áno, dostali sme sa na tú úroveň. Možno, že až príliš eh, veľa ľudí sa oberá tým, či komisia skutočne má potrebné údaje. No a podľa mňa dôležitejšie to, či môžeme zločiť naše úsilie iste, môžeme postupovať lepšie. Jednoducho sme v svete e, alebo v prostredí prísnych rozpočtov a preto musíme takto postupovať. Mm, pokiaľ ide o RAU, neviem vám poskytnúť odpoveď dnes. Teda, či existuje nejaké vedecky overená udržateľná úroveň RAO, ale momentálne nemáme túto odpoveď, budeme na tom pracovať, je to zásadná otázka. A bude to súčasťou neskoršej správy, tam ide o to, ako vlastne riešiť e, otázku neistot v rámci prognóz. V každom prípade sa tým budeme zapodievať. Tu ide o to, ako vlastne zohľadniť mieru neistoty, či je možné to vykonať nejakým lepším spôsobom, aby sme vlastne pokryli dlhšie časové obdobie. To je opätovne vec toho, že, ktorá sa týka ďalších aktivít, budeme v tom pokračovať. A ja by som povedala, že som si istá, že pokiaľ ide o to, čo sme vykonali, tak e, to bolo veľmi zásadné. Poučili sme sa z tých dvoch posledných komplikovaných rokov a to, ako riadíme náš rozpočet, to je pozitívne pokiaľ ide o dobré meno Európskej únie, musíme v tom pokračovať a chcela by som potvrdiť to tým spôsobom, že plne súhlasím s tým, o čom hovorila pani Gardia Zabal, ak sa nemýlim, že jednoducho je to hanebné, že musíme platiť úroky zomeškania a nejaké sankcie. Áno, z hľadiska EÚ to nie je nejaký značný objem, ale nie je to dobrý signál, ktorý vysielame k občanom Môžeme to preliesť iba v rámci veľmi dobrého intenzívneho riadenia a využívania nástrojov. Takže sú tu určité veci, ktoré môžeme vykonať na úrovni komisie. My sme otvorení, ako vždy, návrhom, pokiaľ ide o skvalitnenie práce. Potom sú tu určité veci, ktoré nemôžeme vykonať my, kde ide o politickú úroveň a revíziu jednočného finančného rámca, ale my Chceme byť čo najotvorenejšie, najúprimnejšie, aby sme zdôraznili, aké sú naše možnosti a samozrejme aktívne sa budeme podielať na diskusiách o vlastných zdrojoch a ďalších témach, ktoré sú zásadné a môžu výrazne zmeniť budúcnosť našich rozpočtov. Ďakujem pani podpredsednička. Som naozaj rád, e, že sa takto angažujete, že ste prispeli aj k rozumnosti situácie. Mám štyri pripomienky. Keď hovoríme o platbách, tak členské štáty budú musieť riešiť miliardu a pol. Potom hovoríte o pokroku, je to dvojitý pokrok. Sú to toky e, v pokladnici. A chcem sa vám osobne aj vašemu týmu za to poďakovať. Ďalšia vec sa týka efektu jojo. Myslím si, že toto musíme riešiť aj v rámci revízie MFF. Ako neutralizovať tento cyklus, ktorý naozaj je protichodný, pokiaľ ide o cieľe rastu a zamestnanosti. Robíme Junckerov plán, ale pritom zároveň e, prídeme o 21 miliard. To je absurdné, je to predsa protichodné. A štvrtá vec. Ten pokrok je, je zjavný, no ale ja by som bol rád, aby ste ste zašli aj za rok 2016 a urobili odhady na roky 2017 a 2018 a prešli naozaj na reálny plán pladieb, pretože tam zatiaľ e, nie sme. E, rok 2016 je šťastný dopad e, toho pre, pre, pre, 21 miliard z roku 2014, ale teda prajem vám v ďalšej činnosti veľa šťastia. Au Bien, mes chers collègues, nous avons ainsi fait le point. sur. Kolegovia. Takže toto bolo k plánu pladieb, čo skoro prídu aj medzi nás koordinátori. Teraz sa budeme ďalej venovať programu dnešného zasadnutia. Euh, Takže bude to bod číslo 7. Ide tu o kombinované financovanie rozpočtu EÚ s ďalšími fondami, napríklad z Európskej investičnej banky, KF2TV, Svetovej banky a ďalších. Mohol by som vymenovať ďal, veľa ďalších inštitúcií a tie majú slúžiť rovnakému cieľu externej e, vonkajšej spolupráce, vonkajšej politiky. A dnes máme prvýkrát na výbore e, rozpočtu prácu tejto platformy, ktorá sa venuje blendingu. Je to skupina expertov členských štátov, komisie a finančných inštitúcií a taktiež skupina, ktorá bola vytvorená v parlamente v roku 2012. Výbor pre rozpočet a výbor pre rozvoj má štatút pozorovateľa e, tejto platformy. Ja chcel by som povedať, že poslanci výboru pre rozpočtovú kontrolu boli e, k nám prizvaní však, e, pani predsednička, vzhľadom na nedávny špeciálnu správu o účtoch a práve výbor dnes príjma stanovisko o financovaní rozvoja. Spravodajcom je pán Charles Gorans. Pán Kepar Plajs a Thorsten Everbeck sú dnes prítomní a taktiež šéf jednotky DG ECFIN, kde je to koordinácia so skupinou BRD e a taktiež šéf týmu, ktorý má na starosti technickú podporu a finančného nástroja generálneho rejtovstva DEFCO pre trvalý rast. Takže dostanú teraz e, slovo na 20 minút a potom budeme mať 10 minút čas na otázky a odpovede. Takže vyzývam prvého rečníka, aby sa ujal slova. Okay. Thank you, Chair, and um, thank you for this opportunity. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za to príležitosť, že môžeme tu hovoriť o práci platformy EÚ, pokiaľ ide o problematiku takéhoto mixu externej spolupráce. No a tu ide vlastne aj o politickú skupinu a to sú veci, ktoré boli schválené minulý rok. Takže na úvod by som chcel povedať, že keď hovoríme o tejto problematike, tejto zmesi kombinovania, tak eh, tu ide o granty, ktoré sa týkajú externých aspektov a potom tu ide vlastne o pôžičky, ktoré poskytuje EBRD, EIB, klasi, alebo Svetová banka, alebo vnútroštátne inštitúcie ako napríklad EFD vo Francúzsku alebo aj iné. To sú klasické pôžičky. No a potom môže ísť napríklad do projekt e, solárnej energie alebo veternej energie v nejakom štáte, kde v zásade ide o projekt, ktorý teda produkuje elektrickú energiu, dodáva do sieti, ale v zásade to teda produkuje cash flow, avšak tie ekonomické, tá, celá ekonomická stránka toho projektu je tak povedať marginálna. Ale je dôležité, aby sa tento projekt udial, zrealizoval a to zabezpečiť tak, že poskytnete isté menšie investičné granty, podporíte ten projekt, alebo môžete zabezpečiť investície rizikového kapitálu a týmto pádom sa zníži riziko, pokiaľ ide o poskytovateľov požičiek. To je v zásade to, tá situácia a e, na základe tohoto príkladu si vidíte, že sú to pomerne komplexné nástroje a je veľmi dôležité vytvoriť správnu štruktúru, aby tá štruktúra pomoci EU bola primeraná, takže dôležité je tu vlastne mať e, dobre to nastavené, aby sa granty dostali tým, ktorí skutočne potrebujú. Dobre, vráťme sa ešte späť. Ja by som ešte chcel povedať, že tu sa dostávame k následovným cieľom, pokiaľ ide o túto otázku kombinovania. Sú tu určité ciele. Ide o mobilizáciu verejných ako aj súkromných prostriedkov za účelom zlepšenia rozvoja. Potom sú to aj nefinančné vplyvy. Tu ide o lepšiu udržateľnosť a kvalitu projektov, inovácie. A samozrejme je dôležité spomenúť, že ešte existuje, existuje také typy projektov, kde napríklad ide o určité záručné nástroje, Ide o to, aby banky mohli poskytovať úvery malým a stredným podnikom, a to v takých krajinách, kde tradične poskytujú banky úver iba veľkým spoločnostiam. Takže sú to určité projekty, ktoré nie je možné zabezpečiť e, nejako jednoducho grantami. E, tu sú určité finančné, nefinančné vplyvy a sú tu určité možnosti, ako dosiahnuť príležitosti rozvoja. Týka sa to aj politik EÚ, tu je napríklad udržateľný rozvoj, klimatické zmeny, ide o to, ako poskytovať efektívnym spôsobom pomoc. No a potom nakoniec tu ide aj o dôležitý aspekt, ktorý sa týka toho, ako zabezpečiť lepšiu viditeľnosť e, európskych fondov pre rozvoj. Now this just uh, to give you an overview that successive... No a chcel by som vám poskytnúť stručný prehľad, takže začneme krajinami AKT v roku 2007, a komisia postupne vybudovala takéto možnosti kombinovaného financovania v jednotlivých prioritných oblastiach. Dostaneme sa k ďalšej stránke a to vidíte, že aké sú naše prioritné oblasti. To je MIF, potom EU Afrika, Trastový infraštruktúrny program, to je najväčší takýto kombinovaný nástroj, je to kľúčové oblasti z hľadisky EÚ, pokiaľ ide o rozvoju spoluprácu, ale sú to aj také menšie nástroje, ktoré sa týkajú Latinskej Ameriky, Centrálnej Ázie, Karibiku, niektorých ázijských oblastí. A čo ešte? A ešte potom je tu Pacifický investičný nástroj. Takže vráťme sa sa trošku späť. No a tu máme uvedené konkrétne čísla, to sú z posledného finančného rámca pokiaľ ide aktuálne rozpočtové obdobie, sú to indikatívne čísla, ale pokúsil by som sa načrtnúť, pokiaľ NIF, tam máme asi miliardu eur, pokiaľ ide o tieto kombinované prostriedky alebo 7-ročné obdobie. Toto je možné doplniť dotočnými prostriedkami z bilaterálnych rozpočtov pre rozvoj, takže môže to byť viac ako tá jedna miliarda ale to, čo vlastne je dôležité načrtnúť tieto súvislosti, hovoríme o tom, že to je iba taký malý, v zásade malý trh, pokiaľ ide o 7-ročné obdobie, je tam niekoľko miliard dispozícií, takže skôr tu ide o také jednociferné objemy financovania, ktoré sa doplňajú do tohto kombinovaného financovania. Ide o to, ako podporiť rozvoj pomoc EÚ a tu ide aj o niektoré interné záležitosti, ide tu aj Junckerov plán, kde, ktorý tiež uplatňuje takúto možnosť kombinovania prostriedkov, tak takéto možnosti tu sú, aj keď, ako som vravel, je to skôr taká okrajová záležitosť. No a o tomto som už hovoril, pokiaľ ide implementáciu tých zdrojov v rámci kombinovaného financovania, tu je spolupráca viacerých inštitúcií, a môžu to byť určité prospechy z takéhoto, takéto kombinácie. Ide tu o spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi a myslím si, že to je veľmi dôležité z hľadiska celého fungovania. No a tu iba rýchlo. Máte stručný prehľad, pokiaľ ide o sektory, ktorých sa týka toto kombinované financovanie. Ako asi vás neprekvapí, veľká časť sa týka energetiky, vlastne už som o tom hovoril, tam môžu byť projekty, ktoré generujú cash flow. Sú to, ide pre všetkým štáty, ktoré majú problém s tým naštartovaním prostriedkov. Ide o to, ako vlastne vytvoriť životabilné e, projekty a dodávať energie spotrebiteľom. Niečo podobné sa týka aj sektoru dopravy a vody, podpora malých a stredných podnikov. To je tiež veľmi dôležité tam, kde to nefunguje, No a potom ide o to, ako podporiť malé a stredné podniky. Samozrejme, to je veľmi dôležité z hľadiska rozvoja ekonomík. Takže to je taká dôležitá rozvíjajúca sa oblasť, potom ide o sociálnu oblasť a potom informačnú spoločnosť a telekomunikácie. Um, types of grant support, uh, the, the biggest... Uh... Pokiaľ ide o typy grantov, Veľká väčšina funguje prostredníctvom priamých investičných grantov, niekedy sú tam aj dotácie úrokových sadzieb, potom je tam pomerne veľký podiel, ktorý tvorí technická podpora. Tam ide o to, ako podporiť mm, projektovú prácu v rámci rozvoja, ide o to, ako rozvinúť projekt v nejakom štáte, kde tie možnosti štruktúrovania projektov nie sú dostatočné. A potom taký menší podiel pre všetky minulosti sa týkala rizikového kapitálu a záruk. Jeden z cieľov práce platformy sa týka toho, ako vlastne zvýšiť e, tento podiel toho kombinovania, lebo ide vlastne o to, ako poskytnúť rizikový kapitál pre takéto projekty. No a pokiaľ ide o tieto ciele, A to bola vlastne požiadavka Európskeho parlamentu, ako aj rady. Komisia vytvorila skupinu expertov, je to Európska platforma pre kombinovania externú spoluprácu. Ide o to, že sme sa chceli zaoberať vlastne takýmto kombinovaním prostriedkov, chceli sme, aby to fungovalo efektívne. No a pokiaľ ide o platformu, pozostáva z politickej skupiny a politická skupina vlastne rozhodujúcim orgánom kde sú vlastne nástupcovia. Uh, je to dôležité aj v rámci um, výborov pre rozvoj a rozpočety, sa zúčastnia schôdze a potom tu sú ďalšie technické schôdze, o tom vás budeme neskôr podrobnejšie informovať, potom uh, samozrejme ďalšie inštitúcie pre rozvoj, finančné inštitúcie, ktoré taktiež vypracovali veľmi podrobnú technickú prácu, pokiaľ ide o tieto návrhy. No, ciele, tie vyplývajú z toho, čo som hovorila o platforme, tá chce zlepšiť kvalitu a účinnosť e, e externých e, mechanizmov kombinovania, financovania EÚ, harmonizovať kľúčové princípy pokiaľ ide o regionálnu činnosť, ale taktiež aj o vzdielanie, e, vzdielanie e, overených postupov v rámci jednotlivých finančných inštitúcií EIB a tak ďalej. A potom chceme sa zamerávať na sektory, je to zmiešaný trh, takže chceme sa zamerávať na tie sektory, kde tieto finančné nástroje môžu fungovať a byť naoži- najužitočnejšie použité. No a potom dôležité je zachovať taktiež e, súdržnosť s ďalšími politikami EÚ. Yes, good morning everybody. Um... Ďakujem pekne za slovo. Takže ja by som chcel poskytnúť niektoré ďalšie informácie, pokiaľ ide o štruktúru platformy. Takže sú tá, je tam politická skupina, je úlohou je poskytnúť odporúčania a usmernenie účastníkom platformy, a opierajúca informácie, ktoré pochádzajú z technickej skupiny a tieto odporúčania samozrejme musia byť zohľadnené v kontexte implementácie týchto kombinovaných aktivít, pokiaľ ide o tieto finančné nástroje, o ktorých sa už hovorilo. Technické skupiny sa zaoberajú rozličnými horizontálnymi témami. Tu by som vám poskytol určitý prehľad v neskôršej fáze. A pokiaľ ide o stretnutia politických a technických skupín, keď sa to pre, skombinuje s ad hoc konzultatívnymi stretnutiami, tam, kde ide vlastne o zástupcov občianskej spoločnosti a súkromného sektoru, to všetko slúži na to, aby tu bol vlastne taký jasný prehľad o celej platforme. Takže to, čo sme sa snažili e, zabezpečiť v posledných 2,5 e, rokoch, mali sme tu stretnutia, to bolo v 2014, 2012 začiatku, potom na začiatku 2012, posledné na konci roku 2014, boli tu také témy na programe ako napríklad udržateľnosť dlhov, klimatické zmeny. Pokiaľ ide o kombinované financovanie, práve udržateľnosť dlhov je veľmi dôležitá, potom ODA, a potom tam bol okrúhly stôl, kde sme pozvali jednotlivé exportné agentúry v Európe a zabrali sme sa spoluprácou aj so súkromným sektorom. Potom sme mali jedno školenie pre účastníkov politickej skupiny, pokiaľ ide o osobitné finančné nástroje, aby sme im trošku lepšie vysvetlili, čo je vlastne za tými záručnými schémami a mechanizmami um, ktoré prichádzajú do úvahy mechanizmami zárok. No a pokiaľ ide na hlavný objem práce, ten sa vykonal v zásade na úrovni technických skupín a vlastne mali sme to za posledné 2,5 rokov 7 technických skupín, ktoré sa brali rozličnými témami. Začalo sa to celé revíziou týchto eh, kombinovaných aktivít. Zaoberali sme sa tým, čo bolo v minulosti, potom išlo o zlepšenie kombinovaného financovania, ktoré zahrňal napríklad aj prácu na výsledkových indikátorov, ktoré sa majú zohľadniť v rámci práce jednotlivých kombinovaných nástrojov. No a potom sa zaoberali zlepšením procesov, ktoré napríklad zahrňali aj revíziu toho, čo sme označovali ako hm, formulár žiadostí, keď vlastne máte konkrétne žiadosti týkajúce projektov, ide o to, ako zlepšiť finančné nástroje. A potom ďalšia vec, tam sa zaoberali otázkami uzatvárania zmluv a monitoringu. A tam vlastne sa podielali aj finančné inštitúcie, pokiaľ ide o tú, toto kombinované financovanie. Zabrali sa tým, ako mobilizovať financovanie súkromného sektora. A potom posledné sadnutie na E, ku koncu minulého roka tam išlo o financovanie súvisiace s klimatickými zmenami. Tieto všetky rozhodnutia viedli potom správam, ktoré boli zaslané politickým skupinám a tam sa o nich diskutovalo a potom sa to schválilo. Takže tu na tejto strane vidíte e, také zhrnutie v zásade, čo sa podarilo dosiahnuť a čo sme vlastne vypracovali v rámci práce platformy naľavo je e, revidovaný postup e, poskytovania grantov. Ide o to, že finančné inštitúcie tam môžu nám doplniť tie návrhy, e, ktoré by mohli financovať. A ide o to, že vlastne je dôležité poskytnúť veľmi detailné informácie. No a potom tu máme výsledkové indikátory, ktoré sme tu zapracovali a potom ide aj usmerenia, ktoré sa týkajú ďalšieho využívania finančných nástrojov. Takže toto sú výsledky, pokiaľ ide o také technické zlepšenie samotných projektov. Máme tu aj štandardizovaný spôsob merania výsledkov a je tu určitý nástroj tohoto štandardizovaného merania výsledkov. To je to, čo využijeme DigiDevko pre všetky operácie, ktoré vykonávame. Potom ide o otázky riadenia. Napríklad tu ide o to, akým spôsobom skrátiť proces načasovania, pokiaľ ide o schváľovanie projektov, potom tu ide o harmonizáciu, monitoring uzatvárania zmluv a potom ide o to, ako vlastne zahrnúť všetky kroky, ktoré môžu zvýšiť účinnosť a potom samozrejme dôležitá otázka zodpovednosti. No a posledná stránka, tu vám poskytneme stručné informácie o týchto finančných nástrojoch, ktorých diskutujeme rizikový kapitál, systém záruk, rozličné sdielanie a tam sa viedli diskusie na úrovni technických skupín. Jedným z výsledkov bolo to, že existuje určitý priestor pre zvýšenie využívanie pre malé stredné podniky a podporu infraštruktúry. Mali sme to využívať viac, aj pokiaľ ide o polnohospodárstvo a projekty v tej oblasti. Pre všetkým, pokiaľ ide o Afriku, tam je ešte množstvo práce pred nami. Ide o to, že tieto nástroje sa majú užívať v kontexte, kde zlyhávajú trhy. To znamená, že je dôležité postupovať veľmi obozretne, aby sme prostredníctvom našich nástrojov nenarúšali trhy. Je dôležité zohľadniť to prostredie partnerských štátov, potom ide o určité schémy. Je dôležité posúdiť, kde prichádza do úvahy grantové financovanie, kde nie. Potom tu ide o isté základné princípy, ktoré sú zadefinované, vrátanie úlohy No Contingent Liability. Takže to boli také, stru, teraz, teraz ešte také stručné informácie o ďalších krokoch. Momentálne sa nachádzame v fáze implementácie, pokiaľ ide o prácu platformy. Posledné stretnutie politickej skupiny bolo na konci minulého roka, o tom som už hovoril, ďalšie bude v septembri a samozrejme parlament e, bude pozvaný na toto zasadnutie. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci messieurs pour cette commune. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to naozaj jasné. Urobili sme si obraz o tom, ako sa môžeme, e, ako sa môže vyvíjať situácia v rámci kombinovania financovania. Dôležité, najdôležitejšie, aby bola naozaj zabezpečená dobrá koordinácia medzi jednotlivými mm, partnermi. A teraz dám slovo pani Donezabal, pretože ona je spravodajkyňou o finančných nástrojoch ale mám dojem, že v tejto chvíli sa rozpráva e, s kolegom o vytvorení finančného nástroja EFC. E, e Takže zatiaľ pán Rubik. Áno, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj za túto zaujímavú správu zo strany hostí. Budeme mať ešte aj vypočutie vo výbore pre rozpočet o financovaní malých a stredných podnikov a tá mrzová politika zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, teda pomôcť niekomu, aby si pomohol sám v tejto oblasti, e, môže byť e, naozaj veľmi efektívne. Máme mnoho spolufinancovaní aj prostredníctvom mimovládnych organizácií. Väčšina mimovládnych organizácií odvádza obrovský kus vynikajúcej práce a sme aj veľmi spokojní ale v menších oblastiach, v malých oblastiach existuje aj problém so súladom a je potrebné pozrieť sa na financovanie v rámci e, týchto nástrojov financovania, aby sa to nedialo cez e, offshore e, lokality alebo cez daňové raje. Takže na toto je potrebné dávať pozor v rámci toho kombinovaného financovania. Treba sa vždy pozrieť, kto stojí za týmito organizáciami pretože pre nás je dôležité to, aby sa tie prostriedky dostali tam, kam sú určené, aby tam aj zostali a aby tam priniesli želaný efekt. To bola prvá vec. A teraz druhá vec. Ide o to, aby spolupráca medzi menšími podnikmi eh, viedla k pokroku v oblasti vedenia. Veľké koncerny ktoré pôsobia v rozvojových krajinách. Pre tieto je to čisto finančný projekt, ale ja si myslím, že hlavne spolupráca malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách podporená nami môže byť veľmi prínosná, ale vždy tu vystáva problém s tým, že tie firmy nemajú potrebnú finančnú silu a nemajú e, potrebné likvidné prostriedky a toto je problém pre realizácii súčasných projektov. Čiže opatrenie Európskej komisie ehm, nepomáha členským štátom prísť k ehm, hotovostným prostriedkom, nemôžu predfinancovať v takej miere, ako by to bolo potrebné zo strany Európskej komisie. Čiže zamýšľame sa nad tým, či by sme pri voľbe štruktúry teda, že by sme si najskôr ehm, vybrali príslušné projekty a potom až vydali výzvu na e, predkladanie ponúk. A aby tam bolo takéto predstavenie strany komisie, tak aby aj rodinné podniky a tie najmenšie podniky naozaj mali možnosť to finančne zvládnuť. Potrebujeme rovnováhu medzi veľkými medzinárodnými koncernami a malými a strednými podnikmi. Ja si myslím, že takáto spolupráca alebo takéto vzájomné vzťahy v celom tom reťazci sú pre nás veľmi dôležité. Teraz pani Gresla, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa mrzí, že tu nemáme dvor auditorov, že nebol pozvaný, pretože tá osobitná správa dvora auditorov je veľmi zaujímavá, pokiaľ ide o tieto kombinované nástroje financovania. A čo sa v tej správe uvádza v stručnosti je, že takéto programy majú iné ciele než politické alebo rozvojovo politické, čiže ide o finančné úvahy, na základe ktorých sa dávajú prostriedky a nie na základe nejakých rozvojových kritérií. Čiže e, toto je veľmi dôležité. Politické politickí aktéry a ich neúčasť na tom mm, rozdávacom procese. E, toto je veľmi rozhodujúce. Ten, kto má peniaze a je dostatočne solventný, toho budeme podporovať. Či nebudeme podporovať e, nejakých nováčikov, ani tých najchudobnejších z chudobných, ale budeme podporovať takých, ktorí možno robia aj iné projekty, ktorým dávajú peniaze aj iné inštitúcie a nejde o vysokorizikové projekty, ako hovorí správne kolegyňa Holmajer. Takže to si musíme uvedomiť, o čo tu ide a čo takýmto nástrojom môžeme a nemôžeme robiť. Mne naozaj mrzí teda, že dvor auditorov nemá možnosť e, tu vystúpiť a vyjadriť sa k tomu aspoň na 5 minút. Hm, mrzí ma to, ďakujem. Merci, madame Grassle. Ďakujem. Chce sa niekto ďalší ujať slova? Ja osobne by som rád povedal, že prezentácia platformy, ktorú sme si vypočuli, ma ubezpečuje, som naozaj spokojný. Pred pár týždňami som bol na delegácii na Ukrajine s viacerými členmi výboru pre rozpočet. A naozaj na mňa urobilo dojem to, ako je ťažké zabezpečiť koordináciu a spoluprácu kto je vlastne lídrom v koordinácie. Zjavne na Ukrajine e, majú naše týmy problém e, riešiť otázku tohto vodcovstva. To ma, by malo byť na strosti na strane ukrajinskej vlády, avšak nie je naozaj ľahké učiť, kto je ten koordinátor. Vidíme tam prítomnosť EÚ, ale sú tam prítomné aj niektoré jednotlivé členské štáty. A ako budeme teda koordinovať eh, činnosti jednotlivých členských štátov s činnosťami EÚ? A taktiež som sa chcela opýtať, či nenastáva eh, niekedy problém eh, v rámci koordinácie medzi Bruselom a našim tímom na mieste. Čítal som oznámenie ESVČ a naozaj ma zarazilo, nakoľko je táto organizácia aj činnosť e, extrémne komplikovaná. Takže chcel by som sa ubezpečiť, že je tá organizácia optimálna, že nám umožní maximálnu mieru efektívnosti v oblasti, ktorá naozaj nie je jednoduchá. Pani Grasla hovorí, že často e, sú niektoré e, formáty určené na miesta, kde to nie je naozaj možno úplne nutne potrebné, takže poprosím vás páni, aby ste zareagovali na e, pripomienky, ktoré boli vznesené. A pokiaľ to naozaj zosyntetizujete, tak by nemal byť problém zareagovať a my vás samozrejme ešte pozveme. Dobre, budem hovoriť najprv o malých a stredných podnikoch, tak tam súhlasíme s tým, že samozrejme malé a stredné podniky sú dôležitou zložkou rozvoja a rozvinutého hospodárstva a preto venovať sa rozvoju malých a stredných podnikov je pre nás dôležitá časť rozvoja ako takého. Takže s tým absolútne súhlasím. No a teraz prejdem k tým komplikovanejším, ťažším otázkam. Samozrejme, vždy treba mať na zreteli, keď hovoríme, že nejde o zameranie e, rozvojových fondov na najchudobnejších z chudobnejších. Treba sa zameriavať na tie centrálne miesta. Tieto inštrumenty, tieto nástroje sú určené na špecifické typy projektov. Podľa nás sú tieto projekty veľmi dôležité a kombinované financovanie riešime e, vďaka potenciálnemu dopadu, ktorý to majú a môže to mať veľmi silný dopad. E, nie je to jednoduché, e, a práve preto sme vytvorili túto platformu, snažíme sa naozaj e, koordinovať jednotlivé projekty práve vďaka kombinovanému financovaniu a to je veľká výzva a práve o tom je naša platforma. No a otázka koordinácie, spolupráce iste. Je to podľa nás dôležitý benefit, ktorý umožňuje koordináciu jednotlivých e, činností, napríklad v prípade Ukrajiny. Isté to je iba jeden trh na kombinované financenie a je pravda, že potrebujeme lepšiu koordináciu a jedným z benefitov tejto platformy je, že častejšie tieto e, zložky spolupracujú. Ale nehovorím, že je to jednoduché. Ešte by som doplnil jednu vec. Pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov a európskych malých a stredných podnikov, tak by som vás chcel informovať o tom, že v tejto chvíli Ehm, štartujeme spolupráciu s európskymi e, inštitúciami, ktoré financujú rozvoj a ktoré sa naozaj intenzívne zameriavajú na prácu so súkromným sektorom. V Rakúsku je to Rakúsky e, fond pre rozvoj, vo Francúzsku sú, je to Propakoj, e, ich x ďalších sú to veľmi dôležité inštitúcie, snažíme sa s nimi spolupracovať a snažíme sa riešiť problémy, o ktorých ste práve hovorili vy. No otázka zaňovania, to je kľúčový bod. A my sa snažíme naš, e, do tohto zaangažovať aj generálne riaditeľstvo Taxud, aby sme naozaj boli schopní overiť, že či pokiaľ, keď investujeme do fondov, tieto fondy sú v súlade s našou e, daňovou politikou. Je to naozaj kľúčový bod A je dôležité, aby aj v tomto sme sa zhodli s finančnými inštitúciami, aby sme naozaj e, používali overené najlepšie postupy. Pokiaľ ide o správu, musíte taktiež e, brať na zreteľ, že súd si odvádzal svoju prácu, my sme s nimi komunikovali a pokiaľ ide o prácu dvora auditorov, pardon. My sme e, s nimi spolupracovali, keď sme zakladali platformy, brali sme do úvahy pripomienky dvoru auditorov. Keď sa pozriete na odporúčania a ďalšie zložky, e, tak e, tam práve berieme do úvahy pripomienky dvoru auditorov odporúčania, ktoré dvora auditorov skutočne sú pre nás všetky priateľné a v tejto chvíli ich implementujeme, ako som povedal. Niektoré už sa nám podarilo absolútne zapracovať. Dvor auditorov poukázal na jednu vec. Všetky, e, e dôležité, aby všetky projekty, ktoré sú financované, boli relevantné projekty, tak tiež dvor auditorov poukázal na to, že e, nastavenie e, kombinovaných, e, kombinované financovania musí byť efektívne. Dvor sa domnieval, že niekedy nebolo dostatočne jasné, že projekt je natoľko potrebný, aby bola podpísaná požička s finančnými inštitúciami. E, my samozrejme nesúhlasíme s touto pripomienkou, ale sa v práci, e, v rámci práce našej platformy sa na to zameriavame, aby sme ten, túto oblasť zlepšili. Pokiaľ ide o otázku koordinácie Myslím si, že by pre vás mohlo byť zaujímavé, že v, v, v žiadosti žiadame od finančných inštitúcií to, aby vždy naznačili, komu, s kým sa pardon, rozprávali e, z našich delegácií, keď pripravujú projekty. Vďaka tomu sme si istí, že hneď od začiatku existuje úzka spolupráca medzi finančnými inštitúciami v tej ktorej krajine a delegáciou EÚ. No a na dôvažok ešte samozrejme úzko komunikujeme s delegáciou EÚ a naši kolegovia, ktorí, e, s našimi kolegami, ktorí pra, pra, pracujú e, na regionálnych riaditeľstvách. To je dôležitý bod, e, ktorý sa snažíme riešiť a vďaka ktorému dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť koherentnejší prístup EÚ v spolupráci s finančnými inštitúciami. Ďakujem. Teraz prejdeme k hlasovaniu.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 Stella Nous allons voter sur le rapport de Budeme hlasovať o správe pána Depre. Pour la section 1. Týka sa oddelu 1 rozpočtu, rozpočtu roku 2016 pre parlament. Monsieur Depré. Pán Depré. Ďakujem, pán predseda. Pred hlasovaním by som chcel vysvetliť eh, zhromaždeniu kolegov výsledok, globálny výsledok dohody, ktorú, e, ktorú, ku ktorej sme sa dopracovali včera počas zmierovacieho procesu, ktorý prebehol medzi delegáciou výboru pre rozpočet a e, predsedníctvom parlamentu. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým kolegám z výboru pre rozpočet a najmä tým, ktorí sa e, zúčastnili delegácie to rokovanie naozaj nebolo e, až také jednoduché, ako by sa možno zdalo, pretože sme potrebovali až tri schôdze e, so, pardon, s predsedníctvom, aby sme sa dopracovali k dohode. Takže globálne budem hovoriť o e, hlavných, aký rokovaní. Poprvé, na, ustanovili sme, že rozpočet parlamentu by nemal pre, dosiahnuť 20 administratívnych výdavkov ENIE. Tento výsledok nebolo ľahké dosiahnuť, ale dosiahli sme ho. Taktiež sme nastavili, že by sme chceli rozlíšiť medzi rozpočtom 2016, pokiaľ ide o aktuálnymi vytratami, e, na, utratami a otázku bezpečnosti budov a počítačovej bezpečnosti, to sa nám tiež podalo dosiahnuť. Taktiež sme žiadali aby rozpočet na fungovanie nepresiahol 1,6 rastu v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 a to sa nám tiež podarilo dosiahnuť. E, tak tiež sme sa dohodli s, s delegáciou rady o tom, že mimoriadne financovanie e, v oblasti bezpečnosti nepresiahne 15 tisíc eur na 15 miliónov eur na rok 2016 a ešte niekoľko ďalších rovností, o ktorých by som sa chcel venovať. Sú to pomerne citlivé témy. Delegácia predsedníctva na, našej delegácie mala rôzne stanoviska. My sme chceli 11 miliónov 820 tisíc, takže sa nám podarilo trošku ušetriť v porovnaní s návrhom predsedníctva a 11 miliónov 822 tisíc e, eur, čo Pokiaľ ide o výdavky sekretariátu, to musíme teraz meniť pomenovanie tejto položky, pretože niektorí ľudia sa dozmenili, že pred v pôvodnej terminológii to, to malo súvis s poslancami, čo však nebola pravda. Išli, išli, išlo o vedovky sekretariátu. Chcel by som všetkým kolegom pripomenúť, že na záver dnešného týždňa tak to bude len e, e, ne, to bude len predbežné hlasovanie, pretože formálne nemôžeme definitívne hlasovať až do schôdze v Strasburgu a kým nebudeme mať potvrdenie, že predsedníctvo taktiež schválilo túto dohodu. No pokiaľ ide o výdavky sekretariátu, tak sa nám podarilo dosiahnuť, že od 1. januára 2016 dojde k navýšeniu o 1500 eur mesačne toto navýšenie bude efektívne Čiže to znamená, že pokiaľ sa tie uprostredky neminú, budú e, presunuté do rezervy a toto bude efektívne až, kým na úrovni predsedníctva nedojde k dohode o novom nariadení, ktoré sa týka miestnych asistentov, čiže ich počet, to, ako budú odmeňovaní a tak ďalej. Takže to je prvý bod, ktorý bol naozaj mimoriadne citlivý, pokiaľ ide o naše rokovania. 2. Pokiaľ ide o dodatočné e, pozície, tam sme schválili návrh, ktorý formuloval generálny sekretár o e, redukcii na úrovni 59 pozícií, 57 z parlamentu, 2 z komisie. To však bude kompenzované e, prijatím 25 ľudí pre vnútornú bezpečnosť, pretože vnútorná bezpečnosť, ako som vám povedal, bola v eh, parlamente eh, internalizovaná pokiaľ ju chceme posilniť, tak eh, samozrejme bude problém v otázci investícií, personálu a vybavovania, keď chceme posilniť kontroly. Taktiež sme dospeli k dohode po niekoľkých diskusiách o vytvorení 20 ďalších pozíciách, pokiaľ ide o posilnenie sekretariatu výborov parlamentu plus ďalšie tri pozície na posilnenie jednotky, ktorá bude riadiť tých mm, miestnych asistentov, pretože pokiaľ chceme e, posilniť túto oblasť, budeme potrebovať ďalší personál, ktorý sa tomuto bude venovať. Taktiež sa nám podarilo dospieť k dohode, keď sme sa pokúšali riešiť otázku inflácie, avšak nevieme ešte konkrétne údaje, pretože toto rozhodnutie je na predsedníctve. Máme tu dohodu, vyhnúť sa inflácii. Pokiaľ ide o počet otázok či vysvetľovanie hlasovania, avšak nemáme ešte konkrétne detaily tejto oblasti. Takže globálne, pán predseda, myslím si, že tá dohoda, eh, keď zoberieme do úvahy tie hlavné línie v IE v súlade s tým, čo sme chceli, aj keď samozrejme nemohli sme úplne všetky prvky e, dopracovať do tej maximálnej miery našej spokojnosti, avšak verím, že e, výbor odsúhlasí obsah tejto, tejto správy. Áno, ďakujem pekne, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať aj všetkým členom delegácie e, chcem ešte pripomenúť, že tie dva hlavné ciele 15 miliónov a 1,6 boli dosiahnuté, takže to je dôležité. Ďakujem pekne aj za všetky ďalšie detaily, ktoré ste nám poskytli a budeme sa teraz vyjadrovať k pozmeňovacím návrhom. A najprv ešte pani Grasler. Ďakujem, pán predseda, len som chcela upozorniť spravodajcu na jednu časť textu, ktorá nie je správna. Odsek 24, tam sa hovorí, že sa vypustilo 55 postov a že sa ušetilo 1,8 milióna eur. Ale tak to nie je ja si myslím, že je potrebné tam uviesť, že sme ušetrili po presunutí postov, pretože asi 30 postov sa riešilo presunutím, čiže keď sa 55 postov škrtne, tak sa neušetrí 1,8 milióna eur. Čiže to je informácia, ktorá skrátka nie je fakticky správna. preto poprosím spravodajcu, aby sa urobil technický pozmeňovací návrh, aby sa to opravilo, aby sa tam uviedlo, že po presunoch, interných presunoch sa dosiahla táto suma, lebo toto nie je správne. Navrhujem to, aby nám potom nepovedali, že tam máme informácie, ktoré nie sú fakticky správne. Ďakujem, pán predseda. Euh, no, ak je to technický pozmeňovací návrh, tak sa o tom nemusí hlasovať. Dobre, tak skrátka jednoducho opravíme. Dobre. Takže 1A, odsek, návrh číslo 1. Spravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Stále ten istý odsek, návrh číslo 5, Pravodajca je proti, kto je za, kto je proti. To overíme, prosím. Hlasujeme elektronicky, hlasovanie je otvorené. Hlasoval prosím každý. Dobre, koniec hlasovania. Zamietnuté. amendement numéro 6 au paragraphe 1. Teraz návrh 6. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis A. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Sedmička, tá padá. Osmička je tuším tiež pokrytá kompromisom A. Zlučiteľný je tento návrh osmička. Spravodaj sa je proti, kto je za. Hlasujeme o osmičke, kto je proti teraz. Kto sa zdržal, schválené. Teraz odsek 2a, návrh 9, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 10, spravodajca je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Jedenáctka. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Dvanáctka. Spravodajca je za. Kto je za? Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Trináctka. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 15. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 14. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 16. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 17. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 18. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme si to, lebo to nebolo jasné. Hlasujeme o 18. Konec hlasovania. Schválené. 19. Spravodajca je tu za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 20. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 21. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 22. Spravodajca je proti. Kto je za? Prepačte. 21 som vynechal? Áno, 21 odpadá, prepačte. Áno, prepačte. Pomýlil som sa. Takže pokračujeme 23. Nie, to tiež odpadá, lebo 21 bola schválená. Čiže odpadá 20 a 23. A pokračujeme 24. Dobre, 24 SLDC je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokračujeme 25. Spravodajca je tu za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme návrhom 26. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis B. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis C. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme odsekom 10, návrh 34. Nie, toto bolo stiahnuté, takže nie. Stiahnuté, že? Dobre. Takže odsek 11, návrh 2. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 10a, návrh 35, kto je za, spravodajca je za v tomto prípade, takže stále kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 36, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, overíme si to, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Schválené. 37 odpadá. Takže pokačme 38. Spravodajca je tu proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz odsek 13, návrh 39 a 40 sú identické. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 41. Spravodajca je tu proti. Kto je? A, toto odpadá. Dobre, odpadá. To isté platí aj pre 42. Takže pokračujeme. A nie, druhá časť. Druhá časť 42. O tom sa hlási. Spravodajca je tam proti. Takže kto je za? Druhá časť 42. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokračujeme, pokračujeme 43. Spravodajca je tu proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 44. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 45. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 46. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Dobre, overíme. 46. Hlasovanie je otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. 47 odpadá. Nie, nie. Lebo 45 nebola schválená, čiže 47 spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? No, nie je to jasné. Overíme. Hlasovanie otvorené. 47. Koniec hlasovania. Schválené. 48 bol stiahnutý, takže 49. Spravodajca je tu proti, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa návrh 50, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis D. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, spravodajca je za, kto je za? Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 14C, návrh 51. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52 a 53 sú identické. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis E. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 16, návrh 54. Nie, až na až návrh 55, návrh 55, kto je za, sa rovnako za, čiže kto je za, dobre, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, teraz 56, sa je tu proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, návrh 57, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti? Pán Rubich, nech sa páči. Ja si myslím, že tam sa ešte pridáva end encryption, ten ústny pozmeňovací návrh. Doplnenie end encryption. Spravodajca je stále proti? Dobre, kto je za? Kto proti? Overíme si to. Hlasujte. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté tesne. Ocek 18a, návrh 58, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 19, návrh 59, pravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 19a, návrh 60, návrh pravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Nie je to jasné, takže si to overme. Hlasujte prosím, návrh 60. Koniec hlasovania. zamietnuté. Pokračujeme návrhom týkajúcim sa odseku 20a, to je 61. Je to hlasovanie po častiach. Spravodajca je proti. Prvá časť. Nie o celom sa hlasuje? Nie, dve časti? Spravodajca je teda proti? Kto je teda za prvú časť? Prvá časť za. Kto je proti? Ja mám pocit, že to bolo prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? To bolo zamietnuté, myslím. 21a. Overíme. Je tu žiadosť o overenie. Druhú časť 20, 61 poprosíme overiť, druhú časť 61 hovorí pán Rubich. Dobre, takže druhá časť. Overenie, pán Rubich, to si žiadate? Alebo žiadate o slovo? Nie. Žiadate o kontrolu. Dobre, takže overujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Dobre, koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť teda. Odsek 21 Návrh číslo 3. Spravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21,62. Spravodajca je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme návrhom 63. Spravodajca je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis F. Kompromis F po častiach. Prvá časť, pravodajca je za, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prvá časť schválená, druhá časť, pravodajca je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Tiež schválené. Teraz návrh 64. Nie, ten odpadá. Pokračujeme návrhom 65, 65 po častiach. Prvá časť, pravodajca je proti. Kto je prosím za? Kto je proti? No, nebolo to jasné, takže hlasujte prosím elektronicky. Koniec hlasovania. Rovnaký počet hlasov za, ako proti. Pani Holmajer žiaľ bez mikrofónu. Nefunguje vám hlasovacie zariadenie? Dobre, takže ešte raz, ešte raz budeme hlasovať. Ešte raz, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. No už vám to funguje. Dobre, No. Prvá časť bola schválená. Uh, A teraz druhá časť. Druhá časť. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz návrh 66. Po častiach. Prvá časť. Pravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhá časť. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 67. Po častiach. Prvá časť. pravodajca je za. Kto je za? Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené druhá časť. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Overíme si to. Druhá časť 67. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 68, spravodajca je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 69, spravodajca je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 70, spravodajca je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 71. Spravodajca je proti. Pán Ľubich? Tu sme povedali, že je to technická otázka, čiže musí byť objasnené, aká suma bola naozaj usporená. Čiže o tomto by sa podľa mňa nemalo hlasovať, ale je to čisto technická otázka. Spravodajca bez mikrofónu. Dobre, čiže spravodajca to vyrieši. Odsek 25. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Approved. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 72. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 73. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 74. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 75. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. Kompromis G, hlasovanie po častiach, prvá časť, pravodajca je samozrejme za, kto je za. Dobre, kto proti? Kto sa zdržal? Schválené, druhá časť, pravodajca znova za, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme kompromisom H, kompromis H s ústnym pozmaňovacím návrhom was approach so far and how it sa tam doplňa spravodajca samozrejme za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené aj s tým ústnym pozmenením. Pokračujeme návrhom Osemdesiat dva, osemdesiat dvojka, spravodajca je tu proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 83. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokračujeme návrhom 84. Spravodajca je za, kto, je proti, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie C, návrh 1, spravodajca je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz úvodné ustanovenie D, návrh 2, spravodajca je za, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz návrh číslo 3. Spravodajca je tu proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz návrh 4, spravodajca je proti, kto je za? Chcete overiť? Nie? Kto je proti teraz? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz text ako celok? Nie. To sa nehlasuje. 27. budeme hlasovať o celom texte. Monsieur le rapporteur. Pán spravodajca, nech sa páči. Uh, oui, il pas... Euh, Nemôžeme teda urobiť konečné hlasovanie e, platné, ale chcel by som indikatívne hlasovanie, orientačné lebo to záverečné hlasovanie naozaj bude až na mimoriadne hlasovanie, ktoré bude prebiehať v Štrasburgu. Čiže indikatívne hlasovanie, orientačné, aby sme videli, aká je to teda miera podpory tomuto návrhu, tej, miera podpory tej dohode, ktorú sme s predsedníctvom vyrokovali. Urobíme to menovito, aby to bolo jasné. Indikatívne hlasovanie, opakujem, orientačné hlasovanie. Alors, sur le vote indicatif, euh, le scrutin est ouvert. Hlasujte, prosím. Le scrutin est ouvert. Hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. štyri hlasov máme za, sedem máme proti a dvaja sa zdržali. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à Madame Gardia Zabal euh, sur euh, le A teraz by som dal možnosť e, pani Gardia Zabal, aby sa vydala k DAB 2 k návrhu pozmeňujúceho rozpočtu. Môžeme rovno hlasovať? Dobre, takže návrh 1. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté celá správa, menovite, nech sa páči, hlasujte. Alors, <laughs> on reprend. Le scrutin est ouvert. Ešte stále sa hlasuje. Už sa nehlasuje. schválené, 31 hlasov za, a jedno zdržanie sa, proti nehlasoval nikto. Sur le rapport de Monsieur Donano. Správa Donano. tvrdí, qu'il y a eu une... Eh, Vraj tu bol technický problém. Je potrebné ešte raz odhlasovať správu pani Gardia Sabal. Čiže znova otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Bon. Approbation unanime par 30. Takže tentoraz jednomyselne schválené. A teraz teda správa Donano. Alors, au paragraphe 1, un amendement numéro 1. Návrh 1, spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Návrh sa zamietá. Teraz kompromis 1. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka teda odpadá. Štvorka rovnako. Takže pokračujeme návrhom 3. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Menovite poprosím. Scrutin est ouvert. Scrutin est clos. Koniec hlasovania. par 16 voix. Zamieta sa o jeden hlas. Prepašte, stratil som sa trošku. Pokračujeme peťkou. Spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 2. Kompromis 2. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odpadajú nám teda viaceré návrhy a pokračujeme návrhom 13. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Nie je mi to celkom jasné. Takže menovite 13. Spravodajca je za. Skrutaj tu est Hlasovanie otvorené. Hovoríme o 13. Ostatné sú bezpredmetné. Hlasovanie ukončené. Il est approuvé par 27 voix contre 2. 27 za, 2 proti, takže schválené. na návrh 14, spravodajca nesúhlasí, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté odsek 3a, pozmeňovací návrh 15, spravodajca súhlasí, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 3. Spravodajca súhlasí, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Prejdeme na pozmeňovací návrh 21, odsek 4a, spravodajca za, kto je za? Proti? Zdržal sa? schválené. Kompromis 4, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržal sa. Kompromis je schválený. Čiže teraz prejdeme na kompromis 5. Nie, ešte pozmeňujúci na 24. Takže spravodajca nesúhlasí, kto je za? Proti? Nie je to jasné, takže si to overíme e, no, nominálne. Podľa mien. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Prejdeme na kompromis 5. Prvé sa súhlasí, kto je za, proti, zdržal sa, schválené prejdeme na pozmeňovací návrh 30. správodajca súhlasí, je to jeho návrh, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz odsek 6, kompromis 6, 7, pardon, kompromis 7 a sú tam dve časti. Takže sa hlasuje o prvej časti, pán Torvalds. Prepašte, že vás prerušujem, avšak kvôli istému neporozumeniu v, v oblasti kompromisov sme museli požiadať o oddelené hlasovanie. A chceli by sme, aby kolega Berger pochopil, že to my nehlasujeme proti druhej časti. Dúfam, že to je pre vás v poriadku. Ja, Takže najprv budeme hlasovať o kompromise, pán Torvalds. Čiže prvá časť kompromisu, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prvá časť je schválená, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Druhá časť je zamietnutá. No, prejdeme na odsek 7. Pozmeňovací návrh 37. Spravodajca nesúhlasí. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 33 je bezpredmetný. Pani Toma, prepačte, ale 34 a 36 tu sa píše, že pokiaľ sedmička je prijatá, ale keďže sme prijali iba polovicu kompromisu 7, tak som si neistá, ako to teraz bude s týmito dvoma pozmeňovacími návrhmi. Prijali sme iba prvú časť e, kompromisu 7. To však zrejme nie súvisí s, nie je to kompatibilné s kompromisom a s prvou časťou. Takže pozmeňujem sa na 37. Zavádajca nesúhlasí. Kto je za 37? Kto je proti? Kto sa zdržal? 37 zamietnutá. 33. Tak, tá je bezpredmetná teraz. 35. Takže oddelené hlasovanie prvé a druhej časti o tom ide pán Tarval však. Takže prvá časť spravodajca súhlasí, ale prvá časť sa zdá, že je bezpredmetná. pretože druhá časť kompromisu 7 bola zamietnutá, čiže prvá časť tým pádom je bezpredmetná. Takže sa teraz budeme na druhej časti a s tou sa nesúhlasí. Hlasujeme o druhej časti, kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Druhá časť je zamietnutá. Kompromis 8. Pravda, Spravodajca súhlasí, kto je za? Proti? Zdržal sa? Kompromis 8 je prijatý. Prejdeme na pozmeňovací návrh 44. Spravodajca súhlasí, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozrieme sa na 45, kto je za. Proti. To si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovací návrh je prijatý. 46. Pravda sa nesúhlasí. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz hlasujeme o celom znení textu. Hlasujeme elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže text e, aj s pozmeňovacími návrhmi je prijatý. 23 za, 4 proti, 5 sa zdržali. Ja už budem musieť ísť ale možno to ešte predsa len dotiahnem do konca. Hej. Kto ma nahradí? Pán Murisan. Dobre, pretože ja mám stretnutie s pánom Gualtierim, aby sme pripravili schôdze FC na dnešné popoludne. Ospravedlňujem sa vám a prajem vám príjemný, príjemné ukončenie tejto časti schôdze výboru. Dobre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 Takže teraz budeme hlasovať o financovaní rozvoja správa pána Görensa. Teraz pozmeňujúci návrh 1. Nech sa páči, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh číslo 2. Kto je za. Proti. držali sa. Schválené. Odsek 3. Návrh číslo 3. Kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené Odsek 3, návrh 4, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Takže hlasujte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté 12 za, 16 proti. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 4, návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 4a. Návrh 6. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené Odsek 4b, návrh číslo 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 4c, návrh 8, s ústnym pozmeňujúcim návrhom ústavným spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 5, návrh 9, kto je za? Proti? proti, zdržali sa, schválené. Návrh 10 s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany spravodajcov, kto je za, proti, myslím, že to bolo zamietnuté, ale radšej si to overme. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. A návrh bol zamietnutý. Teraz odsek 5, návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 6, návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 7, návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pán Taran, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte predtým, ako budeme hlasovať o návrhu 14, tak by som chcel sa vyjadriť, či teraz súhlasím s pozmeňujúcim návrhom pána Rubiga, tam, kde ide o vypustenie slov majority on that. Je to v poriadku? Áno, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz odsek 9, návrh 15, to je za. Proti, zdržali sa schválené. Návrh odsek 10, návrh 16 za. Proti, zdržali sa schválené. Odsek 11, návrh 17 za. Proti, zdržali sa schválené. Odsek 12, návrh 18, kto je za? Proti, zdržali sa schválené odsek 13, návrh 19. Pani Gardizeabal, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel navrhnúť ústny pozmeňujúci návrh, či to ide o to, aby sme získali podporu všetkých politických skupín. Vypustíme slovo strong a to by bol teda návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To je za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 14, návrh 20, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz odsek 15, návrh 21, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať o správe ako takej. Elektronické hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Teraz skončím hlasovanie. Bolo to schválne, 24 za, 1 proti, traja sa zdržali. And now? And now we give the floor to the yes. I'm not sure there's any chance. Yes. On the, on the next... Uh, no a teraz pokiaľ ide o ďalší bod nášho programu, Uh, on the next Dear colleagues, on the next agenda... Pokiaľ ide o ďalší bod programu, pokiaľ ide o ďalší bod programu, 13, požiadavky na presuny pani Gardia Zabal, nič, potom 14, pani Holmajer, požadujete nejaké presuny, nech sa páči, máte slovo. Äh, Ďakujem pekne, takže začneme presunom ktorý sa týka Európsky parlament, totižto máme viac postihnutých členov Európskeho parlamentu. Pôvodne bol názor, že sú to traja, teraz sú šiesti, sú to kolegyne, kolegovia, ktorí teda um, majú isté obmedzenia z tohoto hľadiska, preto je dôležité ich podporiť s tými opatreniami, na to potrebujem 550 tisíc eur a ja by som vás chcela požiadať, aby ste vedeli súhlas s týmto presunom. Dobre, takže to máme odporúčanie, budeme o ňom hlasovať, budeme hlasovať elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. The vote is still open. Nie, teda pokračujeme v hlasovaní. We can add. We can add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 Ďalšia vec sa týka výbor regiónov 28 691 eur. To je logické a bezproblémové, súvisí to so spoluprácou, dohodou spolupráce medzi Európskym parlamentom a obidvomi výbormi. No a možno ešte ďalšie dve veci. Dvor auditorov 252 tisíc, to je tiež logické, rozumné Ide tu o to, že pokiaľ ide o personál, sú tam dve rozpočtové e, riadky, ide tam o kontrakt, pracovníkov, kontraktových pracovníkov, potom tam ide o vzdelávanie mladých ľudí v európskom duchu, no a potom jednoducho tam bude mať minus 252 tisíc, takže to dorovnáme. Druhá vec sa týka 190 tisíc. Tam na jednej strane je taká trošku vtipná vec, plus 40 tisíc pre reštauráciu a kantínu. To, čo je to vtipné na tom, je to, že dvor auditorov vypočítal čas, ktorý vlastne stojí to, keď pracovníci e, stoja v rade, čakajú a dospeli k tomu, že jednoducho budú musieť prebudovať e, kafetériu, aby nemali takéto pracovné e, straty, takže to je také vtipné z toho hľadiska, že možno tu by sa malo vypočítať v Európskom parlamente, koľko sa času strávi v rade na obed. Áno, to je taká vtipná vec. Áno, pokiaľ ide o technické vybavenie plus 60 tisíc pri nábytku plus 50 tisíc a pri sťahovaní 20 tisíc celkovo 290 tisíc, aby som chcela požiadať, aby týchto troch vecí ste súhlasili. Um, Dobre, budeme hlasovať. Takže máme tu tri odporúčania. Spoločne hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím. Adopted by 18 votes. Bolo to schválne, 18 za, nikto proti, 2 sa zdržali. Äh, äh, Ešte posledná vec, týka sa budov. Pokiaľ ide o budovu Jean Monnet, nebudeme dnes o tom diskutovať, totiž to tam je dôležité niektoré veci osvojiť medzi Komisiou a Európskym parlamentom pokiaľ ide o tieňových spravodajcov a ja v Štrasburgu sa stretneme k tejto veci a budeme žiadať o odloženie o dva týždne. Bude dôležité, aby sme mali toto rokovanie, predložme to celé o dva týždne, aby som chcela potom požiadať, aby sme to rýchlo zrealizovali, aby tu bol vlastne súlad a s tým prenosom o tie dva týždne, aby sme to potom vyriešili s kolegom Depre, ktorý zaplní rozpočet. Dobre, takže môžeme vyjadriť súhlas s tým, že pokiaľ ide o ten prenos, budeme sa ním zaoberať o dva týždne na budúcom zasadnutí. Výborne, dobre, posledný bod programu, bod rôzne. Ak nemáme nič, končím zasadnutie a najbližšie zasadnutie nášho výboru bude 6. 7. mája.